Då återupptar sammanträdet. Otváram teda pokračovanie nášho výboru a pokračujeme v eh, našom programe. Bod 2 je schválenie programu. Chcela by som poprosiť našich členov, aby si teda pozreli program, lebo sú tu viaceré návrhy na zmeny. Ide o to, že bod číslo 13 bol tu návrh, aby sa tento bod stiahol z programu. Navrhla to pani Gurmaj, ktorá je zodpovedná za gender mainstreaming na výbore AFKO. A tam sa rozhodlo, že sa nepredložia v súčasnej fáze pozmeňujúce návrhy, čo by znamenalo, že bod číslo 13 môžeme stiahnuť z nášho programu. Bod číslo 14, správa pani Záborskej. Na žiadosť pani Záborskej by sa tento program, eh, teda tento bod mal presunúť na najbližšiu schôdzu takže presun do budúcnosti. To znamená, že bod číslo 14 sa preložil na ďalšiu schôdzu. Bod číslo 15, kde je spravodajkňa pani Jana Kudakis, tak tam bola tiež žiadosť, aby sa to presunulo na budúcu schôdzu. Takže, keď to tak zhrniem, body 13 sa stiahne, 14 a 15 sa presunujú, presunú na najbližšiu schôdzu a ak nikto nie je proti, môžeme schváliť náš program s spomenutými zmenami. No a teraz pristúpime k bodu číslo 3. Tu by som vám chcela spomenúť, že sa uskutočnia dve vypočutia. Prvé vypočutie sa uskutoční 30. novembra, teda zajtra. Je to v mene interparlamentného výboru a téma je o uľahčenie život, životných podmienok pre európske rodiny. Toto vypočutie sa uskutoční zajtra a naši členovia sa môžu zúčastniť tohoto zasadania. Uskutoční sa aj verejné vypočutie 1. decembra od 15. do 18.15. A toto verejné vypočutie zorganizoval výbor pre rybolov k téme ženy v rámci trvalo udržateľného rybolovu. Toto je veľmi dôležitá téma z hľadiska nášho výboru a preto vám ponúkam túto možnosť na zúčastnenie. Bod číslo 4 schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa uskutočnú 28. a 29. septembra. Takže z tejto schôdze, ak teda nebudú žiadne námietky k zápisniciam, ktoré sú vo vašej zložke, budeme považovať tieto, túto zápisnicu za schválenú. No a pokračujeme v našom programe, dostávame sa k bodu číslo 5. A tu ide o stratégiu EÚ pre začlenovanie Rómov. Toto je veľmi aktuálna a veľmi zaujímavá téma. A výbor LIBE pracuje na tejto otázke. A spravodajkyňa na výbore LIBE je pani Jaroka. Som veľmi rada, že pani Jarovka dostane slovo a že bude prezentovať správu, ako je pozmeňujúce návrhy. Chcel by som pripomenúť, že hlasovanie sa uskutoční na našom výbore zajtra. No a týmto pádom dávam slovo pani Jarovka, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. You are... Ďakujem pekne, pani predsednička, ste skutočne E, ďakujem vám pekne za slovo. Som skutočne vďačná, že môžem hovoriť ako spravodajkynia za ľave a podpredsednička tohto výboru, pretože tento výbor v posledných piatich rokoch skutočne pracoval najefektívnejšie smerom k právam žien z rómskeho etnika. Pre mňa je predstaviť závery e, a pozmeňovacie návrhy v rámci LIBE bolo skutočne veľmi jednoduché, pretože som mala vašu podporu a aj vašu vaše skúsenosti k dispozícii, o ktoré som sa mohla oprieť. Do tejto správy sa mi podarilo zapracovať tieto odporúčania. Ak ste si prečítali túto správu, budete, dozvedete sa viac o právnej argumentácii, pokiaľ ide o práva rómskeho etnika na, v Európskej únii. Na základe Píše sa tam aj o tom, ako by mal vyzerať e, rámec, právny rámec týchto odporúčení, čiže skutočne je veľmi málo čo by sme mohli my za náš výbor doplniť do textu, ale myslela som si, že čo by bolo najdôležitejšie, je za nás sprostredkovať určité signály a smerom k celému parlamentu, Ide o veľmi vysokú nezamestnanosť žien z tohto etnika, predovšetkým bývalých postkomunistických krajinách. Väčšina z žien pracovala, 60% napríklad v Maďarsku. A teraz e, táto zmena mala veľmi negatívny do, dopad na úrohu žien a tieto ženy sú skutočne veľmi zraniteľné. Nemajú prácu a to znamená, že nemajú v podstate ani jedlo pre svoje deti, ani pre seba v porovnaní s mužmi. Čo sme sa takisto naučili z výskumu, čo sme sa dozvedeli, že diskriminácia týchto žien, ktoré musia tieto ženy čeliť, sa nedá porovnať s diskrimináciou mužov z toho istého etnika, alebo ani s diskrimináciou žien z väčšinového etnika. Čiže to, čo tu vidíme, je to multiplikovaná diskriminácia v, v viacerých úrovniach ich života. Čiže Navrhujem 5 pozmeňovacích návrhov toho textu zo výboru LIBE. Jeden z pozmeňovacích návrhov sa týka silnej úlohy reintegrácie na pracovný trh formou SZČO, aby to bolo porovnanie skutočne s mužmi, hoci aj títo z tohto etnika sú vo veľkej miere nezamestnaní, a situácia pre rodiny je skutočne veľmi ťažká. Muž aj žena sú nezamestnaní v rodine a ako potom má fungovať rodina. A potom vždy sú postihené predovšetkým ženy a deti, ktoré na to doplácajú. A potom je to predovšetkým žena, ktorá sa v takýchto rodinách snaží nájsť pracovné miesto. Vždy je to ťažšie príjmeť toho manžela, aby si hľadal prácu v rámci tohto etnika. To je to, čo sme sa dozvedeli zo štúdií, ktoré boli urobené. Čiže toto stratégiou by sme chceli umožniť ženám, aby boli súčasťou spoločnosti aj v hospodárskom smysle, aby bola zabezpečená budúcnosť ich detí v poslednej dobe je skutočne veľmi ťažké uh, udržiavať finančne, respektíve in, zaangažovať uh, rómske etnikum do celkovej väčšinovej spoločnosti, ale má to hospodárske dôvody aj sociálne dôvody. Uh, tieto rodiny skutočne sa poriadajú s veľkými ekonomickými a hospodárskymi ťažkosťami ak sa nám nepodarí zaradiť, začleniť ženy z tohto etnika do väčšinovej spoločnosti, ak nebudeme vnímať ako partnerov na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu, tak tento toto partnerstvo sa vôbec nedá ani predstaviť. Čiže dúfame, že sa nám podarí dospieť k nejakému, nejakej pomoci z viacerých organizácií, ktoré by pomohli týmto ženám začleniť sa do spoločnosti a na pracovný trh. Domnievame sa, že na lokálnej úrovni a aj smerom k národnému a medzinárodnej úrovni je dôležité, aby to ženy aj z tejto etnickej skupiny boli v rozhodovacích e, úrovniach, pretože sú kľúčovým elementom rodín v rámci tohto etnika. Mohli by byť aj veľmi účinné osoby v rámci tejto celej komunity alebo menších komunít a mohli by byť príkladom, ktoré by sa mohli využívať na poukázanie na to, že takéto e, skutočnosti sú možné, dajú sa dosiahnuť. Tie ženy, ktoré sa dokážu presadiť z tohto etnika, tak by mohli byť skutočne príkladom. A tretí bod je spojený zasa s prepáčte, že ho, rozprávala som tu o tom, ako málo sa do tej správy dalo doplniť a preto som si myslela, že je veľmi dôležité, aby sme správe z výboru LIBE už brali do úvahy aj genderovú rovnocennosť, rodovú rovnocennosť ako jednu z hlavných stratégií. Čiže to sa nám podarilo, to je to, čo sa mi skutočne podarilo zapracovať a myslím si, že sa to bude brať aj vážne, a pretože Ide tu o veľkú intersektorovú diskrimináciu, ktorá sa týka predovšetkým tohto etnika za posledné roky. A posledný bod mojich návrhov alebo myšlienok, ten súvisí zase s údajmi. Videli sme, ako málo údajov máme o o tomto etniku, pokiaľ ide o rodové rozdielnosti a v rámci tejto rómskej stratégie by toto bol krok práve smerom vpred, aby sme mohli merať implementácie, úspechy, neúspechy takéto implementácie, aby sme mali určitú dopadovú štúdiu, vyhodnotenie situácie. Potrebujeme takéto údaje, aby sme mohli upgradovať stratégiu aj za procesu. Tešíme sa na niečo, e, o čom, čo by sme chceli dosiahnuť v priebehu nejakých 20-30 rokov a tieto údaje pre túto prácu potrebujeme. Ak mi teda dovolíte, v poslednej vete by som ešte chcela vás pozvať zajtra Viem, že väčšina z vás má, skutočne má záujem o akademické informácie a preto som požiadala desiatich vedúcich a, akademikov, ktorí sa zaberajú touto otázkou. Je to e, jedna odborníčka z Bulharska a potom Monika Rossi, ktorá už 15 rokov má za sebou terénnej práce, pracovala aj v, ta, v, v, pracovala v Maďarsku, v talianských táboroch, čiže zajtra budeme mať skutočne dôležité informácie od nich a budem veľmi rada, keď tam po obede na ten hearing sa dostavíte na hearing výboru LIBE. Bude to, pokračo- bude to prebiehať celý deň aj 1. septembra, ešte, 1. decembra, pardon, ešte do poludnia. Ďakujem pekne, pani Jaroka. Ďakujem vám pekne v mene nášho výboru za pozvánku na E, účasť na zajtrajšom popoludní. Chcem sa poďakovať e, pani Jarovka za odvedenú prácu. My vieme, aké znalosti máte a ako angažovanie sa sledujete za tieto otázky. Dôležité je šíriť informácie, povedomie o situácie, situácii Rómov ako celku, dôležité hovoriť o tých problémoch, ako je chudoba, nedostatočné vzdelávanie, nezamestnanosť a samozrejme sme veľmi radi, že pani Jorovka sa zameral špecificky na situáciu rómskych žien a detí. Ďakujem pekne za toto úsilie a otváram diskusiu našim členom. Najprv má slovo pani Cornelisen, nech sa páči. Um, thank you very much. Um... Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pani Jaroka za informácie, ktoré ste nám sprostredkovali. Je to veľmi vyvážená správa. Skutočne máte expertov, aj údaje, ktoré ste prezentovali, pochádzajú z kruhov. Čiže podporujem všetky tieto pozmeňujúce návrhy. Jediná vec, kde by som povedala, že mi to trochu chýba, tak bolo by podľa mňa veľmi dôležité, aby sme tam začlenili niečo o výmene overených postupov, pretože to čo som si uvedomila, keď sme o tom hovorili v Holandsku, tam nemáme nejaké problémy s rómskym etnikom. E, taký všeobecný stereotypický imič je, že by, aj keby sme niečo urobili, tak by to nepomohlo, že nič e, túto situáciu Rómov v Európe nezmení. Tam je takýto názor. To je samozrejme nonsens. Sú tu určité overené dobré postupy a tieto musia byť oveľa viac rozšírené a je tu viacero dobrých postupov, ktoré sa uplatňujú na miestnych úrovniach a predovšetkým toto by malo byť podporované a mali by sme si vymeniať skúsenosti. Čiže myslím si, že to by bolo úžasné, keby sme to mali v tej správe zapracované. A ešte jedna kratučká otázka, pokiaľ ide o postup a, a pokiaľ ide o tieto pozmeňovacie návrhy. Nepochopila som celkom, a toto sú pozmeňovacie návrhy, ktoré vy teraz predložíte v Libe a my budeme o nich hlasovať, áno? Takže neviem, či to bola nejaká príležitosť pre nás, aby sme predložili aj my niečo. Možno, že som sa nezúčastnila na stretnutí koordinátorov, ale mohli by ste nám prosím vás niečo povedať, poprosím vás, ďakujem. Ďakujem pekne, pani Cornelissen. Teraz eh, v mene komisie pani Pajk. You, I... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem poďakovať pani Jaroke za prácu na tejto správe a vôbec všeobecne za jej prácu v tomto výbore a v parlamente e, v súvislosti s prácou o Rómoch. Budú ešte iné príležitosti pre komisiu, aby sa vyjadrila, hlavne komisári, ktorí e, prídu do Libe tento týždeň na vypočutie, takže chcem e, len povedať niečo k tej práci, ktorú teraz realizujeme, hlavne k téme Rómov samotných. Vieme, aká ťažká táto diskriminácia je, ktoré čelia v celej EÚ, vo všetkých členských štátoch. I veľká väčšina žije v podmienkach, kde sú marginalizovaní a je tu veľká chudoba. Európska únia v roku 2000 prijala smernicu na boj proti diskriminácii na základe e, pôvodu a to sa týka aj Rómov, takže na to sme hrdí. E, Oveľa viac ešte môže urobiť, aby sa zvýšilo povedomie jednotlivcov o obetiach. E, všetky tieto hodnoty e, legislatívy. My pokračujeme v tejto práci, hlavne pracujeme s orgánmi, e, ktoré sú za rovné zaobchádzanie v EÚ. V roku 2008 komisia zverejnila analýzu právnych nástrojov a možností politické nástroje na európskej úrovni, čím by sa čo členské štáty podporili, e, opatrenia na integráciu Rómov. Naša diagnóza bola taká, že nástroje sú tu, ale viac sa musí urobiť v EÚ a v členských štátoch, aby práca bola efektívnejšia. V apríli tohto roku sme sa pozreli na dosiahnuté výsledky za tieto dva roky a tiež poprvýkrát vôbec komisia zverejnil oznámenie špecificky zamerané na sociálnu a hospodárskú integráciu Rómov. A v našej správe, zvlášť v roku 2008, sme zdôraznili, ako veľmi dôležité v tejto oblasti, možno viac ako v iných, je mať rodovú perspektívu. Pani Jaroka na to poukázala rómske ženy, rómske dievčatá čelia osobitnej diskriminácii a musíme to pochopiť, musíme to riešiť, hľadať dôkazy, vidíme dôkazy je tu veľmi vysoká nezamestnanosť, veľké násilie doma, e, strádanie. Podľa nás toto je veľmi dôležité sústrediť sa práve na túto rodovú perspektívu a pracovať e, na integrácii Romov A tiež v práci, ktorú robíme, e, táto sa týka rodovej rovnosti a stratégia, ktorú komisia v septembri prijala, ako dobre viete, má 5 priorít. Prvá priorita je rovnaká hospodárska nezávislosť a táto nezávislosť e, má patriť alebo vytvoriť e, všetkým e, rovnaké príležitosti. Stratégia 2020 sa zameriava na 75 zamestnanosť mužov a žien ak sa tam chceme dostať, musíme ich dostať bližšie na pracovný trh ženy, ktoré sú momentálne mimo e, tohto trhu a tieto ženy, ktoré migrujú, ktoré majú treba z nejaké postihnutie, sú zvlášť teda marginalizované. Musíme sa na to sústrediť a v septembri Európska komisia sa rozhodla, že vytvorí vnútorný nástroj v komisii zameraný na v prvej etape na využitie štrukturálnych a iných európskych fondov členskými štátmi práve zameraných na túto integráciu. Oveľa viac sa dozviete tento týždeň počas vypočutí, ale dúfame, že prvé výsledky budeme mať k dispozícii koncom tohto roka a v apríli komisia predstaví oznámenie, ktoré pokrie aj európsky rámec o integrácii Rómov v jednotlivých členských štátoch. Chceme zabezpečiť, aby stratégia 2020, aby si členské štáty stanovili v rámci tejto stratégie svoje priority, napríklad vo vzdelávaní, v zamestnanosti a podobne. Zvlášť sa treba sústrediť na tie veľmi zraniteľné skupiny e, Rómov. Čiže práca tohto výboru, zvlášť práca pani Jaroky, bude pre nás veľmi dôležitá v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani, pani Pajk za tieto informácie. Ešte predtým, ako dám slovo opätovne pani Jarovka, by som chcela povedať na adresu pani Cornelisen, že koordinátori v rámci nášho výboru v júni rozhodli, že by sme nemali vypracovať vlastné stanovisko, ale že by sme tu mali akurát schvalovať pozmeňujúce návrhy ktoré by potom išli priamo na výbor LIBE. Takto sme to vlastne spravili pri viacerých e, správach. Takže takto sme sa zaoberali pozmeňujúcimi správ- e, návrhmi, ktoré, alebo sa budeme zaoberať pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré potom pôjdu priamo na Libe. Čo sa týka lehoty, na výbore Libe je to e, do konca januára a hlasovanie na výbore Libe bude niekedy vo februári. Teraz by som chcela dať slovo pani Joroka a poprosím ju o záverečný komentár. Nech sa páči. Thank you very much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Skutočne sa teším, ako to celé prebieha. Skutočne oceňujem všetko, čo hovoríte, aj vaše záväzky, vaše nasadenie. Skutočne ma to teší, teším sa na budúce mesiace a uvidím, teším sa na to, aké budem mať výsledky. Dúfam, že tento dokument podporí väčšina ešte teda slovičko, ak by ste mi dovolili, e, vyjadrila by som sa k tým najzásadnejším bodom mojej správy, okrem tých e, ekonomických argumentov, ako by rómske etnikum malo dostať príležitosť začleniť sa na pracovný trh, aby si mohli organizovať svoj vlastný život lepším spôsobom. Tento záver je vnímaný pre viacerých e, ako cieľ ktorý je dôležitý na to, aby sme vypracovali legislatívne dokumenty. Na to potrebujeme skutočne tie údaje, o ktorých som hovorila a my vás podporíme. Celá otázka rómskej komunity je pochopiteľná, ak bude tá smernica fungovať tak, ako má. Čiže tento výbor, ktorý má dôležitý úlohu šíriť dôležitý signál, pokiaľ ide o šancu rovných príležitostí, Mali by sme tento signál a našu úlohu šíriť tento signál brať veľmi vážne. Už tu máme výborné nástroje, ktoré by mohli uľahčiť celú situáciu a túto situáciu, ktorá tu je ohľadne diskriminácie rómskeho etnika. Čiže ktokoľvek má záujem šíriť tento signál vokol ešte možno účinnejším spôsobom, tak to bude len dobré. Chcela by som aj v budúcnosti navrhnúť, aby sme sa pozreli podrobnejšie na to, ako sa rovnosť šanci v jednotlivých členských štátoch eh, vníma, aby sme lepšie pochopili, ako táto diskriminácia v jednotlivých členských štátoch vyzerá. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Joroka. Chcel by som povedať, že hlasovanie o pozmejúcich návrhoch pre výbor Libe sa uskutoční zajtra. Teraz pokračujeme v rámci nášho programu. Dostávame sa bodu číslo 6. A tu ide o podobu chudoby žien v Európskej únii. Toto je téma, na ktorej pracujeme v rámci pravidla 50, to znamená spolupracujeme to s výborom pre zamestnanosť. Spravodajkyňa v rámci nášho výboru je pani Plump a na úrovni výboru pre zamestnanosť je to pani Cimer. Chudoba žien to je niečo, čo vidíme na celom svete, že dochádza k feminizácii chudoby a zároveň vidíme, ako sa toto feminizácia chudoby šíri aj v rámci EÚ. Slovo by som teraz dala pani Plump, a poprosím ju, aby nám predniesla svoju tému. Nech sa páči, máte slovo. Very much, Mrs. Pre- Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Od samého začiatku by som vás chcela uistiť, že skutočne som rada, že som spravodajkyňou tejto dôležitej témy, ktoré by sme sa mali venovať, teda mal by sa aj venovať na európskej úrovni Európsky parlament. Ide tu o správu z vlastnej iniciatívy a ja by som sa chcela poďakovať všetkým z vás za vašu podporu, pokiaľ ide o organizovanie verejného vypočutia v septembri k tejto dôležitej téme. Pokiaľ ide o správu ako takú, musela som rešpektovať postup, aký tu máme v rámci Európskeho parlamentu a preto by som teraz chcela prezentovať viacero kľúčových aspektov, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité a ktoré aj na základe verejného vypočutia majú sprostredkovať bližšie podobu tejto chudoby žien v Európskej únie. Poprvé, chudoba ako taká má 3G dimenziu. To znamená, 3G, geografickú, generačnú a ešte aj rodovú, čiže gender v angličtine. Potom tu ešte máme e, skutočnosť, že momentálne sme v kontakte s členskými štátmi, ktoré musia robiť úsporné opatrenia, aby bojovali proti finančným, ekonomickým a sociálnym podobám krízy, čiže skutočne je dôležité, aby sme komplexne analyzovali situáciu predtým, než prejdeme k nejakým škrtom, aby sme zobrali do úvahy aj rodový aspekt. Ženy sú obeťami reštrukturalizácie predovšetkým vo verejnom sektore a týkajú sa ich aj rozpočtové škrty, prichádzajú o pracovné miesta a kríza sa týka predovšetkým starších a postihnutých ľudí, ale treba povedať vo všeobecnosti všetkých zraniteľných skupín. A potom je tu ešte tretí element. Dopad recesie je predovšetkým e, zrejmy práve u týchto zraniteľných skupín ktoré sú viacnásobne znevýhodnené. A tu sa venujem predovšetkým pozornosť mladým ľuďom, starším ženám, imigrantom, e, mamičkám, ktoré sa starajú o deti a bez otca. A v tejto mojej správe sa venujem téme, akú podobu má chudoba žien v Európskej únii a navrhujem viacero oblastí, ktoré môžu ponúknuť riešenie. Prvá oblasť sa týka feminizácie chudoby a v tejto oblasti navrhujem, aby sme urobili skutočne rázne opatrenia. Myslím si, že Európsky parlament v spolupráci s Európskou komisiou by mal prijať chartu európskych práv pre ženy. Táto charta by mala prejsť do konzultácie v rámci Európskeho parlamentu, aby sa zlepšili práva žien. A samozrejme aj členské štáty by mali zobrať do úvahy túto rodovú dimenziu v rámci plánov, pokiaľ ide o nájdenie riešenie pre recesiu a hospodárskú krízu. Ďalší bod tejto správy sa týka pracovných politík a sociálnej ochrany ktoré sú potrebné na to, ak chceme bojovať proti chudobe žien v Európskej únii. Chcela by som povedať, že náš výbor pracuje v spolupráci s výborom pre zamestnanosť a takisto aj s výborom pre sociálne otázky a za výbor pre zamestnanosť už prijal stanovisko k tejto správe. A Tretia oblasť je zasa prepojená e, s otázke e, zosúladenia pracovného života a rodinného života, predovšetkým pokiaľ ide o ženy, ktoré sú vystavené chudobe. Čiže e, musíme dbať o to, aby sa zosúladenie týchto dvoch, e, týchto dvoch podôb každodenného života žien lepšie zosúladil. Vychádzame aj z cieľov, ktoré boli prijaté v Lisabone v, roku 2000, v Barcelone v roku 2002 a treba povedať, že tieto ciele, ktoré tu boli stanovené, ešte neboli dosiahnuté. A štvrtý bod tejto správy zase sa venuje chudobe u starších žien. Musíme dať k dispozícii adekvátne sociálne zabezpečenie ženám, ktoré sú zodpovedné za starostlivosť starších alebo e, postihnutých členov rodiny. A je tu predovšetkým osoby, ktoré poberajú veľmi nízku penziu. A piata časť tejto správy sa týka zasa násilia e, zapričineného rodovými rozdielmi, ktoré takisto súvisí s chudobou Ide tu o domáce násilie a takisto aj obchodovanie s ľuďmi. Šiesta časť správy sa venuje sociálnemu dialogu a občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o boj proti chudobe žien, potrebujeme silný sociálny dialog a zasa siedmy bod tejto správy je prepojený alebo sa venuje potrebným finančným zdrojom alebo otázke finančných zdrojov na to, aby sme bojovali proti chudobe žien. Ja som už spomenula štruktúrálne fondy, respektíve spomínam ich v tej správe Európsky sociálny fond a ešte okrem toho spomínam aj špecifické programy, ktoré by mali byť e, založené, aby podporovali aktívnu inklúziu alebo znovu e, postavenie žien na pracovnom trhu a no, preto všetkým v kontexte zelených pracovných príležitostí, v kontexte stratégie EU 2020. Ja som otvorená a pripravená reagovať na vaše návrhy. Som ochotná diskutovať aj s tieňovými spravodajcami. Čakám na vaše odporúčania, na vaše myšlienky, pozmeňovacie návrhy. A chcela by som takisto povedať, že musíme zobrať do úvahy skutočnosť, že musíme sa držať postupov, ktoré sú stanovené. Ja takisto sama mám veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré budú predložené e, k tejto správe. Ale napriek tomu by som sa chcela poďakovať všetkým vám už vopred. Čakám na vaše podnety k tejto dôležitej téme. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Plum. To znamená, otváram rozpravu. Na zozname rečníkov máme pani Pienicku, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela vyjadriť mene mojej kolegyne, pani Barbary Materi, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za EPP. A Chcel by som sa vyjadriť jej mene k tejto téme. Pani Matera nehovorí polsky, ja zasa nehovorím taliansky, tak budem čítať po anglicky. Ciele, ktoré máme v tejto stratégii, pokiaľ ide o boj e, proti chudobe žien v európskej policii, v Európskej únii. E, vidíme, že táto kríza v súčasnosti postihla predovšetkým ženy zraniteľnosť žien, ktoré sú vystavené väčším rizikám chudoby a sociálnej exklúzie, nás zavezujú, aby sme vypracovávali stratégie a programy a to, aby sme im pomohli. Táto správa ako taká sa týka viacerých záujmových skupín a má viesť predovšetkým k tomu, aby sme sa venovali najdôležitejším otázkam, ako by sme im mohli pomôcť. Musíme zabezpečiť e, financovanie, dobré dôchodky, e, nesmieme rozlišovať biedami, ale nesmieme rozlišovať ani medzi etnikou a etnickým pôvodom. Je tu predovšetkým o chorých ľudí, ktorí sú častokrát úplne závislí na starostlivosti žien. A e, a preto by mali mať ženy zabezpečenú finančnú podporu, predovšetkým v situáciách, kde ostanú osamostať, osamotené a musia sa starovať, starať o svoje deti a o rodinu. Čiže ja som za to, že potrebujeme vytvoriť tvoriť e, určité práva žien. Máme tie isté práva ako naši manželia, ako naši synovia, to znamená ako muži. Musíme naplno e, mať prístup k všetkým právam, ktoré sú zaručené pre nás všetkých. genderové politiky majú zabezpečiť e, rovnosť e, v šanci na pracovnom trhu implementácia politík, ktoré ešte nie sú stále dostatočné na to, aby napomohli zlepšeniu situácie, a aby sa vyrovnala, vyrovnal rozdiel, ktorý tu máme vo formách chudoby žien a mužov. A zlepšenie menších ekonomík v členských štátoch by takisto mohlo pomôcť zlepšiť situáciu. Ženy sú hnacím motorom rodín a musíme sa častokrát starať o naše deti, hoci situácia nie je jednoduchá, predovšetkým v rodinách, kde sa ženy starajú o deti samé. Nemáme žiadnu E, garanciu na prácu, potrebovali by sme určité e, garancie, pokiaľ ide o pracovné príležitosti, aj keď iba krátkodobé kontrakty pracovné. Ženy častokrát e, čelia chudobe viackrát ako muži a to súvisí so sociálnymi zmenami, ktorými prechádzajú členské štáty. Musíme vytvoriť európske e, telefónne číslo, kde by mohli e, ženy vo vlastnom materinskom jazyku zavolať a informovať sa o svojich možnostiach. ale aby sa takisto dozvedeli o možnostiach, ktoré majú či už správneho hľadiska alebo zdravotného hľadiska. Musíme vytvoriť Eh, linku pomoci, ktorá by pomohla aj ženám, ktoré eh, sa nachádzajú v zlej zdravotnej situácii, aby mohli riešiť svoju situáciu v kritických chvíľach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto stanovisko. A teraz dostane slovo pani Majster, nech sa páči. Thank you, chair. Um... Ďakujem pekne. Ja som bola tieňová spravodajkyňa v rámci ALDE, čo sa týka stanoviska pre výbor pre zamestnanosť. A teraz vlastne zastupujem pani Parvanovu. A ja by som vám chcela prečítať, čo mi ona dala. Ja by som sa chcela poďakovať predovšetkým spravodajkyni za prácu, ktorá odzrkadluje tento široký fenomén ženskej chudoby Chcela by som sa zamerať na to, ako je dôležité zmeniť tie určité vzorce v eh, práci, ako aj eh, tie zvyklosti. Je dôležité tu využiť všetky mechanizmy na to, aby sme sa zamerali na najzraniteľnejšie ženy, aby sme riešili špecifické potreby žien, ale aj mužov. Je nutné sa zamerať na taký širší koncept eh, života ženy. Myslím si, že táto politika sa musí zamerať na to, že je nevyhnutné zabezpečiť rozvoj a že je nutné implementovať e, legislatívu v rámci EÚ, ktorá sa zaoberá na nediskriminovanie. Dôležité je zlepšiť hospodárskú situáciu žien. Ďakujem pekne. To bolo to, čo pani Parvanova napísala a chcela by som dodať ešte jeden bod v mojom mene. Táto správa, ktorou sa zaoberáme, je veľmi dobrá. Spomínala sa tu feminizácia chudoby a myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť tento aspekt, alebo u žien je podstatne viac chudobných ako u, ako, v rámci, ako u mužov. Takže myslím si, že preto je dôležité, aby sa zamerali na tento uhol celej problematiky. Ďakujem pekne. Tak, Ďakujem pekne, pani Meissner. A teraz vystúpi naša pani podpredsednička, pani Morenčato. Nech sa páči. Merci, madame. A, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Prvá poznámka. Myslím, že naša kolegyňa pani Plem je si toho vedomá, ale je to úloha, ktorú máme vo výbore FAM zariadiť, aby sme zastavili chudobu žien, pretože čím väčšia bude táto chudoba, tým viac žien sa bude týkať. Je tu teda skutočné šírenie sa e, tohto fenoménu medzi ženami a tento vývoj, e, na ten sa musíme zamerať. Ženy sú tie, ktoré sú zamestnávané v nevýhodných zmluvách e, s dobou určitou a nemôžeme sa uspokojiť s tým, že viac žien pracuje, pretože čím viac ich pracuje, tým viac je takýchto e, zmluv, e, ktoré sú nevýhodné a na dobu určitú. Takže čím viac žien pracuje, tým nižšie pozície v práci majú, čiže rastie chudoba a tá nerovnosť medzi ženmi, ženami a mužmi narastá a na toto sa musíme zamerať. Druhý e, bod, ktorý som chcela zdôrazniť, sa týka stratégie 2020, EU 2020. V nasledujúcich desiatich rokoch všetky štúdie to dokazujú, stratíme 15 e, pracovných miest v tej nižkej, nižšej alebo nízkej e, kategórii. Musíme byť ešte viacej bdelí, pretože ak nepríjmeme opatrenia, ktoré sú také, ako pani Plemp navrhuje vo svojej správe. 15 pracovných miest zmizne a bude sa to týkať žien. A ženy budú znova obete e, tohto mm, zrušenia nízkych pracovných pozícií. Druhá poznámka, stratégia 2020 a zvyšovanie úrovní kvalifikácií, o ktorých som hovorila pred chvíľkou. nástroj, o ktoré sa musíme opierať, je e, vzdelávanie a neustále vzdelávanie. Ak budeme tlačiť na to úvodné vzdelávanie, teda aby ženy boli vzdelanejšie, lepšie vzdelané a aby robili viacej vecí v tej profesionálnej oblasti, ak zároveň to nebude sprevádzanie zladením e, súkromného a pracovného života, tak naša snaha bude márna. Pretože ženy nemôžu e, zmeniť e, alebo využiť svoje vzdelanie na pracovnom trhu. Ak teda budeme tlačiť na neustále vzdelávanie, tak práca žien teda na pracovisku, doma a dodatočné vzdelávanie, bude to jednoducho príliš náročné. Musíme ženám umožniť, aby ich pracovný čas bol prúznejší, preto aby pokračujúce vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie e, im prospelo a aby takto sa dostali na rovnakú úroveň s mužmi, pretože inak tu bude sociálna a hospodárska frustrácia, ktorá bude pretrvávať a ženy budú naďalej e, chudobné. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Češková. Ďakujem. Ďakujem pani predsedkyne. Ďakujem pekne pani predsednička. Ja som sa zúčastnila verejného vypočutia k tejto téme, ale napriek tomu si neodpustím pár viet aj tu na, na našom. Možno budem hovoriť niečo po, podobné, ale dúfam, že nevídu na zmar tie veci, ktoré chcem povedať. Ja pochádzam z Českej republiky, kde v chudobe žije 9% obyvateľstva, čiže to je také nižšie číslo z celej Európskej únie. Nebudem teraz plit, plýtvať časom, štatistikami, ktoré mám pred sebou, ale chcela by som povedať následovne. V Českej eh, republike do tejto skupiny patria predovšetkým rodičia, ktorí vychovávajú malí, malé deti bez partnera. A to je téma, ktorá bude eh, zaznievať na výbore z mojej strany častejšie. Rodičia s malými deťmi bez partnera sa ťažko uplatnia na trhu práce a sú tým pádom viac ohrození rizikami chudoby. V Českej republike žije v neúplných rodinách každé štvrté dieťa a z toho 90 týchto detí je vychovávaných e, osamelými matkami. To znamená, že ide o tému, respektíve toto je ten moment, ktorý e, v kontexte témy chudoba žien v Európskej únii, ktorý považujem za najdôležitejší. Pracovná aktivita takýchto solo rodičov je veľmi obmedzená a domnievam sa, že je zároveň aj kľúčom k chudobe. Ide o to, či dostanú prácu, alebo nejakým spôsobom si zabezpečia starostlivosť o dieťa. Či sa im to vôbec podarí, alebo nie. Z prieskumu eh, medzi osamelými rodičmi vyplynulo, že najviac riešia títo rodičia problém predovšetkým eh, ohľadne miest s flexibilnou pracovnou dobou a s inými formami pracovných zmluv. To znamená, čím flexibilnejší respekt, čím flexibilnejší tieto zmluvy sú, tým je to lepšie pre takýchto sola rodičov. A druhá vec týchto výskumov vyplynulo ešte aj to, že sa tu rieši problém s nedostupnosťou služieb starostlivosti u detí, aby im bolo umožnené chodiť do práce, pretože prirodzene sa chcú chcú participovať na pracovnom procese, respektíve chcú sa ďalej aktivizovať aj v otázkach podnikateľského procesu, pretože uh, eh, ide veľakrát o osoby SZČO a nechcú byť závislé. Hovorím to teraz umyselne, pretože pracujem pre výbor FEM, pretože nechcú byť závislé na sociálnom systéme. A pre mňa z toho vyplýva jedna vec. My tu hovoríme na jednej strane o tom, ako maximálne zabezpečíme a ako najlepšie zabezpečíme stabilné pracovné podmienky pre ženy a na druhej strane sa domnievame, že ženy, ktoré majú malé deti a ktoré sú z môjho pohľadu a z pohľadu mojich výskumov ohrozené, ohrozené chudobou, pretože sa stali matkami a otec odišiel, ich opustil a tieto matky musia živiť tieto deti samé, častokrát je ťažké, tieto matky potrebujú veľkú flexibilitu na to, aby sa mohli začleniť do trhu práce, respektíve znovu sa začleniť. Čiže ja mám otázku, ktorá sa týka aj toho, či, či si neprorečíme, keď to niekedy nazývame neistým zamestnaním. Ja by som to rada nazvala istým zamestnaním, ale môže to byť aj zamestnanie, ktoré je veľmi flexibilné a ktoré často je požadované často na pracovný, na, na pracovný úvezok. Čiastkový a vedľajší pracovný úvezok. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pani Liotár. Nech sa páči. Ja, even heel kort. Ik wil allereerst de rapporteur bedanken. Budem veľmi stručná. Nechcú chcem poďakovať spravodajkyni, pretože si myslím, že sa jej podarilo zdôrazniť veľa vecí, ktoré vedú k chudobe žien. Podľa mňa naozaj udrola klinec po hlavičke a to veľakrát. Identifikovala veľa vecí, čo je veľmi dobré a mali by sme to podporiť. Chcem povedať len jednu vec a spomenuli ste to veľmi jasne vo vašej správe. Ja som s tým veľmi spokojná. Chudoba, e, ktorá sa týka starších žien, je veľmi rozšírená. Veľmi často e, kríza sa používa ako zámienka, aby sa sporilo alebo aby sa urobili úspory na dôchodkových systémoch. A v správe uh, Ehm, by sme mali jasne zdôrazniť, že toto je vážny problém, ktorý vedie k chudobe, zvlášť starších žien. Keď hovoríme o, e, o zaangažovaní starších žien na pracovnom trhu, tak e, dôraz musíme dať práve na tú skutočnosť, že veľa starších žien by chcela pracovať. Chceli by byť aktívne na pracovnom trhu, ale je tu veľký kultúrny problém spojený s diskrimináciou voči starším ľuďom na pracovnom trhu. Chcela by som sa pokúsiť a predložiť niektoré pozmenujúce návrhy aj vo svetle zelenej knihy o dôchodkoch, na ktorú čakáme, takže mm, možno by sme mohli prepojiť túto správu a naše názory na E, dôchodkové systémy a e, teda na tú zelenú knihu, ktorú čakáme v nasledujúcich mesiacoch a mali by sme sa tomu v budúcnosti venovať. Ďakujem pekne. Tak, Mrs. Liotár. Ďakujem pekne, pani Liotár. Teraz by som chcela dať slovo zástupcovi komisie. Je to pani Pareskevas. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Dá sa, že tu nie je prítomný zástupca komisie. Ak by sa niekto dostavil, dostane slovo neskôr. A teraz mám na známe rečníkov pána Šimanského. Nech sa páči. Pani przewodnicząca, ja v nawiązaniu do wypowiedzi poprzednich chciałbym... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Rovnako ako predrečníci, chcel by som načrtnúť jednu otázku, ktorá sa týka žien samoživiteľiek. V mnohých štátoch a pre všetkým v Polsku je takýto problém. Týka sa to pre všetkým nových členských štátov a ide tu o otázku, otázku platenia alimentov. To znamená, že je tu určitá možnosť, ktorá sa využíva veľmi šikovne a tak sa neplatia alimenty. A vieme, že pre všetkých nových členských štátov je taká legislatíva, že sú tam veľké problémy a túto situáciu je nutné riešiť. Preto je dôležité, aby sa v tejto správe kládol akcent na to, že je dôležité príslušným spôsobom upraviť systémy. Muži, otcovia, pracujú častokrát na čierno, vyhýbajú sa svojej zodpovednosti, ktorú majú a jednoducho peniaze platia častokrát iba, tak povedať, z novej rodine a e, určité deti sa zanedbávajú. To je skutočne trauma, traumatické. Častokrát ženy vedia, kde ten muž pracuje, kde sa zdržuje a jednoducho nemajú žiadnu možnosť vymáhať tieto finančné prostriedky. Toto je veľmi zásadné predovšetkým v štátoch e, bývalej východnej Európy Častokrát to tak, že tí ľudia pracujú v zahraničí, kde zarábajú viac, zatiaľ čo ženy, samoživiteľky žijú v zložitej situácii. To znamená, že je dôležité, aby to bola koordinácia, aby to boli určité informačné systémy, aby tu boli aj možnosti v rámci trestného práva, aby sa tieto peniaze vymáhali. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá úloha a chcel by som zdôradniť, že to zapadá do toho, čo bolo spomenuté. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Šimanský a teraz má slovo pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela zagratulovať e, pani spravodajkyni k správe, ktorú predložila. Je to téma, ktorá je mi veľmi blízka, pretože v minulom volebnom období som vypracovala správu, ktorú prijal tento výbor a prijal aj Európsky parlament na tému ženy a chudoba v Európskej únii. Bola to prvá správa na túto tému, ktorú parlament prijal. Chcem možno len dve poznámky. Hovorili sme o tom, že najviac postihnuté chudobou sú ženy, ktoré sú samoživiteľky, ženy rozvedené, slobodné matky, ktoré sa sami starajú o dieťa a sú to a staršie ženy. E, ja si myslím, že e, aj u jednej, aj u druhej skupiny tieto ženy sa dostali do pásma chudoby alebo žijú v chudobe, žijú často v extrémnej chudobe, pretože e, spoločnosť im nepriznala hodnotu materstva, ktorú k tej, z tej spoločnosti e, priniesli. Tieto ženy často, e, tie staršie ženy, vychovali x detí, ktoré sú e, začlenené do pracovného procesu, ale pretože pracovali veľmi málo, ich zabezpečenie v období dôchodku je nízke a tieto ženy sa dostávajú do, do pásma chudoby. A takisto aj tie ženy samoživiteľky, ktoré stoja pred dilemou, či e, sa zamestnajú a často, na, často v zamestnaní, ktoré je veľmi nízko ohodnotené, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii, hlavne teraz v čase krízy. A tým druhým polom toho rozhodovania je, či sa, sta- či sa postarajú často o svoje maloleté deti, pretože e, sa nemá kto iný o ne postarať, keďže sú v rodine sami. A tu takisto si myslím, keby tieto ženy boli v, tom materstve podporené viacej, tak by nemuseli e, príjmať často prácu, ktorá je dehonestujúca, alebo je, je podradná, alebo je veľmi slabo platená. A druhá poznámka je, musíme si uvedomiť jedno, že to ešte, že budeme sa snažiť, aby tieto ženy boli zamestnané, aby tieto ženy boli v pracovnom pomere, neznamená, že tie ženy sa nedostanú do pásma chudoby. Sú to práve ženy, ktoré aj zamestnané ženy, ktoré žijú v chudobe a takisto ich deti žijú v chudobe, pretože práca, ktorú vykonávajú, je veľmi nízko ohodnotená a preto by som možno nedávala celkom rovnítko medzi zamestnanosť a e, e, finančné zabezpečenie, ktoré je adekvátne pre tú ktorú rodinu. Tam treba vždycky dávať veľký pozor a môžeme, e, môžeme vidieť v tej spoločnosti, a ženy nevynímajúc, že často ľudia ktorí boli zamestnaní, ale ich príjem bol veľmi nízky, tak dospeli k sociálnemu vylúčeniu a, dostali sa do pásma chudoby. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz úprimne gratulujem k tej vašej práci. Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz si vypočujeme názory komisie. To znamená, že by som chcela dať slovo pani Pajk, nech sa páči. Um, thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene komisii ja som tu tiež e, s kolegami, ktorí pracujú v rejiteľstve pre sociálne začlenenia. Chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu a chcem jej poďakovať za to, že upozornila na to, že chudoba má hlavne ženskú tvár Hovoríme o ľuďoch, ktorí sú chudobní, ale mali by sme si uvedomiť, že sú to muži a ženy a väčšina z nich sú ženy. Pokiaľ ide o stratégiu za rodovú rovnosť, ako viete, zdôraznili sme hlavne dôležitosť hospodárskej nezávislosti a upozorňujeme na tú skutočnosť, že muži a ženy e, vnímajú to sociálne vyčlenenie a prežívajú ho inak Zdôraznili sme e, tiež prioritu a potrebu riešenia rozdielov v odmeňovaní, e, čiastočné úväzky a e, zmluvy na dobu určitú zvyšujú tieto rozdiely. To je jedna z vecí, ktorých sa budem venovať na budúci rok samozrejme. Veľa vecí spravodajkyňa zdôraznila aj ďalší rečníci stratégia EU 2020, znižovanie chudoby a tiež e, iniciatívu Flagship. E, tu sa musíme sústrediť hlavne na ženskú chudobu, riešiť dôvody chudoby u celej populácie, to potrebujeme, ale musíme tu mať e, takú rodovú perspektívu. Ešte možno krátko vec, e, kde celkom nesúhlasím. Hovoríte o e, Európskej ženskej charte alebo charte ženských práv. O tomto sme hovorili už predtým a viem, že niektorí uh, sú za to, aby komisia prijala túto chartu, ktorá by bola základom našej stratégii. Myslíme si, že je veľmi dôležité zabezpečiť práva, rovnaké zaobchádzanie a zabezpečenie E, primeranej legislatívy, aby sme zvýšili tieto práva. E, ide o smernicu o materskej dovolenke, ktorá je veľmi dôležitá pre tento výbor. Diskutovali, budeme o tom diskutovať na budúci týždeň v EPSku, ale Európska komisia váha, pokiaľ ide o potreby Európskej charty e, práv európskych žien, ale inak teda e, vo zvyšku tejto správy so spravodajkňou súhlasíme. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Plum. Poprosíme vás o záverečné komentáre. Mulțumesc foarte mult. Am... Ďakujem pekne. Uh, Pozorne som počúvala všetky vyjadrenia, ktoré sme tu počuli a tieto príspevky sú veľmi dôležité. Takisto je to, čo povedal predstaviteľ komisie. Všetky beriem do úvahy, keď hovoríme o tých zraniteľných skupinách, ktoré sú spomenuté takisto v tejto správe, hovoríme tu o tých rodičoch samoživiteľoch. A to takisto chcem zapracovať do správy, ale myslím si, že by sme sa mali pridať aj kategóriu žien migrantiek z viacerých etnických pozadí. Hovoríme tu o správe od pani Jaroko, kde sa hovorí o európskej stratégii, pokiaľ ide o integráciu e, rómskeho etnika. Je tu viacero úrovní a aspektov, ktoré musia byť zapracované do tej správy. Keď hovoríme o zamestnanosti a o type zmluv, pracovných zmluv, ktoré podpisujú ženy, vo väčšine prípadov toto môže a, malo, a aj má priamy dopad na schému sociálneho zabezpečenia. Takisto by som chcela povedať to, niekto tu spomínal e, materskú dovolenku. Chcela by som povedať, že sú členské štáty, kde materská dovolenka je penalizovaná. A to má priamy dopad na penzíne schémy. Napríklad v Rumunsku 75 platieb materských príspevkov má dopad 7% na penziu žien. Pokiaľ ide o chartu, ženskú chartu, o ktorej sa tu hovorilo, o Európskej charte ženských práv, ten posledný bod, ktorý sme tu počuli zo strany komisie, ja by som bola, ak chcela, ako predstaviteľka ľudí, zástupkynia mojich voličov, pretože my tu reprezentujeme našich voličov, musíme reprezentovať našich občanov, zastupovať našich občanov. Preto by som bola chcela, aby takáto charta bola predmetom diskusie medzi komisiou a Európskym parlamentom. Pretože stretnutie viacerých hlav, viacero hlav prinesie viacero výsledkov a to by bolo v prospech e, európskych občanov a preto som to v mojej správe spomenula. Pre mňa je táto téma veľmi dôležitá táto charta ženských práv. Mala by obsahovať legislatívny balíček, táto správa by mala obsahovať legislatívny balíček a aj overené postupy, ktoré máme v členských štátoch, aby sme mohli podporovať tie proaktívne opatrenia alebo aktívne opatrenia, ktoré by pomohli redukovať, tak ako to povedala pani Moranová, ktoré by redukovali alebo zastavili chudobu, ktorá dopadá priamo na ženy. Chcela by som sa poďakovať všetkým, skutočne z celého srdca. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a pozmeňujúce návrhy a dúfam, že budeme znovu takto plodne diskutovať v budúcnosti na to, aby sme dospeli k skutočne vyváženej a dokonalej správe, ktorá bude v prospech našich európskych občanov, aby sme dosiahli ciele, ktoré sú stanovené v stratégii 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Plump. Čo sa týka časového plánu, 9. decembra to je lehota pre pozmeňujúce návrhy. Hlasovanie na výbore sa uskutoční 26. 27. januára a zdá sa, že by to mohlo byť v marci na plenárke. To znamená, že ešte sa vrátime k tejto téme. Ešte predtým, ako prejdeme ďalšiemu bodu, Chcela by som odovzdať teraz predsedníctvo našej pani podpredsedničke, pani Morin, nech sa páči. Thank you. Merci. Donc je... Ďakujem. Takže navrhujem, aby sme preskúmali bod číslo 7 nášho dnešného programu. Ide o priority a návrhy nového rámca politiky EÚ pre boj proti násiliu voči ženám. A vymenili sme si e, miesta e, s pani Brit Svensson. E, je to preto, že je to naša spravodajkyňa a požiadala ma, aby som predsedala nášmu výboru preto, aby mohla plne realizovať svoju úlohu spravodajkyne k tomuto bodu. Takže preskúmame túto správu. 14. júla koordinátori požiadali o vypracovanie iniciatívnej správy o prioritách definície nového rámca politiky EÚ pre boj proti násiliu voči ženám. Kontext tohto rozhodnutia v máji 2011 komisia v rámci balíka obetí navrhne stratégiu či akčný plán EÚ pre boj proti násiliu voči ženám a našim cieľom je zapracovať túto správu do tohto akčného plánu. Naša dnešná práca súvisí aj s bojom, súvisí to s minulým týždňom boja proti násiliu voči ženám. Teda tento týždeň bol venovaný e, boju proti násiliu voči ženám a naša spravodajkyňa pani Svensson nám, nám teraz predstaví návrh svojej práce, e, správy. Pardon. Tak. Ďakujem pekne za slovo. Začala by som tým, že sa poďakujem nášmu výboru za rozhodnutie, aby sme teda vypracovali túto správu o rodovom násilí voči ženám. Som veľmi rada, že ja môžem byť spravodajkyňou v rámci tejto otázky. Tu ide o niečo, čo je zásadné pre otázky rodovej rovnosti a všeobecnosti. Bez spoločnosti, kde ženy môžu žiť pokojne, kde nie sú prenasledované a kde nie sú ohrozované násilím, nie je možné predsa vybudovať takú spoločnosť, ktorá poskytne ženám, ale aj mužom rovnaké možnosti. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme teraz pracovali intenzívne na tejto otázke. Som pevne presvedčená, že eh, kolegyne, kolegovia v rámci výboru sú tak angažovaní v týchto otázkach, že spoločne, skutočne môžeme dosiahnuť veľa a že sa nám podarí zastaviť tak eh, veľmi rozšírené násilie. Som teda optimistka, že sa nám podarí spoločne niečo dosiahnuť. A chcela by som pripomenúť, že plénum nášho parlamentu v roku 2009 schválilo uznesenie o boji proti násilí, násiliu na ženách. To bol náš spoločný výsledok. Bolo tu určité vyhlásenie z roku 2009, čo sa týkalo spolupráce s UNIFAM, kde sme povedali tiež nie násil na ženách. Potom je tu Rada Európy, ktorá tiež pracuje na tejto otázke. A je tu viacero rezolúcií OSN a viacero dohovorov na tejto úrovni. A okrem toho máme tu aj komisiu, ktorá v rámci plánu mm, na rok 2010 aj ďalšie roky má určité úmysly v tejto oblasti a chcela by som povedať, že ja som zažila podstatne e, intenzívnejšie nasadenie, a to zo strany predchádzajúceho predsedníctva, aktuálneho predsedníctva a budúceho predsedníctva, čo ma veľmi teší. To znamená, že je tu určité povedomie a znalosť o probléme násilia na ženách e, a viaceré inštitúcie berú tú otázku veľmi vážne. Preto som pevne presvedčená, že my spoločne vidíme, že dozrel čas a že skutočne nediskutujeme iba o tejto otázke, ale že sme teraz všetci pripravení prísť konkrétnymi návrhmi, aby sme mohli zasa- zastaviť rodovo motivované násilie. Roky sa diskutovalo o násilí na ženách aj napriek tomu, že to boli tie informácie, sa nepodarilo prijať konkrétne opatrenia, ktoré by zabezpečili to, aby sa toto násilie zastavilo. Preto si myslím, že teraz skutočne nastal ten okamih, že musíme konať. Chcela by som povedať, že násilie na ženách nie je iba niečo, čo sa týka samotných obetí násilia. Nesmieme ani na chvíľu zabudnúť, že toto násilie ohrozuje ženy ako kolektív. Ženy, ktorým je odoberená určitá voľba v živote. Preto je dôležité, aby sa šírilo povedomie o tomto probléme je to určité obmedzenie každodenného života žien, lebo e, je tu strach z násilia, sexuálneho násilia a útokov. Mnoho mladých žien jednoducho nemajú možnosť konať ako chcú, lebo vedia, že je určité riziko, keď človek by napríklad iba išiel do kina a ženy majú strach sa vrátiť potom domov. Je tu strach napríklad prejsť cez park, lebo jednoducho celý čas e, ako ženy si uvedomujeme, že je tu určitá pravdepodobnosť e, rizik, ktorým sme vystavené práve preto, že sme ženy. A toto je neakceptovateľné. A preto nesmieme takýto vývoj ďalej akceptovať. Ja by som teraz chcela prezentovať tie návrhy, ktoré budú súčasťou mojej správy a chcela by som opätovne povedať, že táto práca je vlastne spoločnou prácou nášho výboru. Viem, že mnohí naši členovia sa veľmi intenzívne angažujú pri tejto téme a že mnohí z nás majú veľmi dobré informácie. Na úvod by som chcela povedať, že čo sa týka vlastne medzinárodných právnych základov, aké sú. Ja som už spomínala prácu OSN, týka sa to viacerých dohovorov a viacerých rezolúcií. Zároveň by som chcela zdôrazniť právny základ v rámci EÚ. Čiastočne je to rovnosť pohlaví, rodová rovnosť, to je zásadný princíp pre Európsku úniu. Potom tu ide o ľudské práva. Toto je tiež e, významnou súčasťou e, zmluv v rámci EÚ. A teraz v rámci, teraz v rámci Lisabonskej zmluvy máme rozšírené možnosti e, máme lepšie možnosti spolupracovať v oblasti trestného práva. Prečo to vlastne e, spomínam? Hm, hovorím o tom preto, lebo teraz sa môžeme zabrať konkrétnymi opatreniami a už nemusíme vlastne diskutovať o právnom základe. Keďže máme právny základ na to, aby sme mohli ďalej pracovať na tejto téme. Chcela by som ešte povedať, že je tu povinnosť zasiahnuť, ak jednotlivci e, sa dopúšťajú násilnosti na druhých. Takáto možnosť tu je, musíme využívať v rámci tejto otázky. Máme tu štokholmský program, aby som spomenula ďalšiu možnosť alebo ďalší nástroj, ktorý máme k dispozícii v súčasnosti. Tam je možnosť prísť so spoločnými opatreniami a je tam možnosť chrániť obeti, obete zločinov. Dnes sme hlasovali o európskom ochrannom príkaze, e, čo je veľmi významná možnosť pre ženy, ako môžu byť chránené pred prenasledovaním. Máme tu aj definíciu rodovo motivovaného násilia, a tu by som vlastne využila zdroj OSN, každá násilná činnosť, ktorá vedie, alebo kde je pravdepodobnosť, že, že povedie k fyzickému, psych, psychickému alebo sexuálnemu násiliu alebo útoku a ohrozuje ženy, alebo obmedzovanie slobody, či prebieha verejne alebo neverejne, takže toto je vlastne tá definícia násilia na žien. Násilie na ženách je vlastne aj útlak a je to veľmi nebezpečné, lebo ako som už spomenul, týka sa to žien ako skupiny. Myslím, že nemusím spomínať jednotlivé formy rodovo motivovaného násilia. Všetci vieme, o čo ide, a to bez ohľadu na to, z akého členského štátu pochádzame. Častokrát, keď e, siahnete po dennej tlači, vidíte tam články o, o ženách, ktoré boli zavraždené, kde išlo o násilie v rámci blízkych rodinných vzťahov. Častokrát sa píše napríklad o obchodovaní s ľuďmi, o nútených sobášoch a tak ďalej. Toto sú rozličné formy násilia, proti ktorému musíme bojovať. Podľa môjho názoru by sa malo patriť aj obmedzovanie práv žien, kde ide o reproduktívne práva. A ja tvrdím rozhodne, že opatrenia voči tomuto násiliu sú veľmi zásadné. Musíme si uvedomiť, že je tu množstvo faktorov, takže jedno opatrenie nepomôže, musíme sa na to pozerať tak komplexne a takto riešiť. Rodovo motivované násilie je vlastne spoločenský problém, Ide tu aj o náklady pre spoločnosť, ktoré vyplývajú z tohoto násilie. Ide tu o náklady sociálnych problémov. Samozrejme, vznikajú tu súdne náklady, zdravotnícke náklady a sú tu odhady, e, ktoré hovoria, že náklady násilia sú asi 2 milióny eur za hodinu Dôležité si uvedomiť tieto obrovské náklady a tie veľmi dobre zdôrazňujú, že je to vlastne celospoločenský problém a sú to náklady, ktoré musí znášať celá spoločnosť. Zároveň je to otázka rodovej rovnosti. Musíme si uvedomiť, že je neakceptovateľné, aby niekto žil pod hrozbou násilia. Vieme, že sú mnohé deti, ktoré žijú v takýchto rodinách a takýchto vzťahoch, je to tragédiou pre každé dieťa, ktoré musí zažívať e, takýto problematický vzťah, ktorý majú rodičia. Nie je tu istota pre deti, je to rodinné násilie a musíme si uvedomiť, ako vyzerajú takéto rodiny, ako to vnímajú deti, keď vidia, že dochádza k násiliu medzi rodičmi a veľmi veľa detí žije v takejto realite a preto je zodpovednosťou nás dospelých, aby deti nemuseli žiť v tejto realite. Násilie v rámci blízkych rodinných vzťahov, som spomínala teda, ako sa to dotýka detí, Toto násilie sa dlhodobo považovalo za súkromnú záležitosť, označovalo sa to ako určité spory alebo nezrovnalosti v rodine. A chcela by som veľmi zdôrazniť, že toto vôbec nie je súkromná záležitosť, nie. Toto je otázka, ktorá sa týka celej spoločnosti a zároveň spoločnosť nesie zodpovednosť za riešenie tohoto problému. násilie v rámci rodiny znamená aj kontrolu, izoláciu a musíme si uvedomiť, že táto hrozba násilia vedie k tomu, že častokrát sa ženy vnímajú sami seba, ako majú nedostatok seba dôvery, považujú sa za menej hodnotné a skutočne sú presvedčené, že, že také sú. Preto je veľmi dôležité, aby tieto zločiny spadali e, pod e, občianské právo. Je veľmi dôležité si uvedomiť, aké je postavenie obetí e, zločinov Častokrát jednoducho obete násilia sa boja e, nahlásiť túto skutočnosť, prísť so sťažnosťou alebo udaním, lebo im hrozí ďalšie násilie. To znamená, že musíme toto označ, označiť ako za prípad, e, jednoznačný prípad, ktorý je nutné riešiť okamžite. Potom je to ešte špecifická situácia u postihnutých žien. Musíme si uvedomiť, aké malé možnosti majú na to, aby sa oslobodili takýchto vzťahov. Máme tu ženy, ktoré žijú v zložitej situácii. Sú tu ženy bezdomovkyne. A musíme si uvedomiť, aká je zložitá situácia To znamená, že tieto skupiny žien majú ešte väčšie problémy e, sa dostať z tej svojej zložitej situácie a preto spoločnosť im musí pomôcť. Potom je tu ďalšia skupina. Sú to ľudia, ktorí žijú v určitých zariadeniach, kde nemáme prehľad o tom, aká je tam situácia je to napríklad sexuálne útoky, čo je, čo je tiež téma, ktorú som zapracoval do mojej správy. Sexuálne násilie sa dotýka žien veľmi deštruktívnym spôsobom a ide tu o vykonávanie moci. Častokrát sa ženám odoperá právo na e, slobodnú voľbu a na sexuálnu integritu. Ďalej som sa zaoberala aj nútenými sobášmi a mrzačením genitálií. Pevne verím, že v týchto oblastiach budeme spolupracovať, že sa nám podarí prísť s konkrétnymi návrhmi na to, ako by bolo možné zastaviť takýto typ násilia. Dnes sme hlasovali o návrhu smernice toto smernica sa zaoberá bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Veľmi dobre sme podporili túto smernicu a môj osobný názor je, že ja by som chcela, keď ide o prostitúciu a obchodovanie s ľuďmi, aby sme si zabezpečili viac informácie. Ide o to, aby sme lepšie chápali prepojenie medzi legislatívou, ktorá sa týka prostitúcie v jednotlivých členských štátov, aby sme pochopili, ako, aké to má vplyvy na tak povedať, sexuálne otroctvo, aby sme videli tie jasné súvislosti. Zatiaľ ešte nemáme presné informácie a prieskumy a kým to nemáme, je veľmi zložité na to poukázať. Preto je dôležité si posilniť sa posilniť v tejto otázke, aby sme mali lepšie informácie. Ja si myslím, že je dôležité aby obete mali možnosť využiť právnu podporu. Vieme, aká môže byť situácia v súvislosti s právnym sporom, kde útočník má právneho zástupcu, ktorý mu pomáha a preto je dôležité myslieť aj na obete násilie, násilia. Dôležité je, aby aj tieto obete mali právnu pomoc. Dôležité je poskytovať informácie aj orgán, jednotlivým štátnym orgánom. Je dôležité ich informovať. Tu ide o právny systém, o zdravotníctvo, políciu, rozličné sociálne služby. Pevne verím, že budeme mať určitý manuál pre policajné orgány, kde by sa riešil to, ako sa majú vyšetrovať takéto prípady násilia. Ja by som bola rada, aby sme mali nejaký spoločný manuál, ktorý by sa využíval e, v takýchto prípadoch, aby to pomohlo pri riešení situácie. Ja som pevne presvedčená, že ak sa bude využívať dobrý manuál, tak sa nebudú len chrániť práva obetí, ale pevne verím, že to bude aj efektívny nástroj v rámci prevencie. To znamená, čím viac informácií máme, tým lepšie budeme môcť preventívne pôsobiť. Už sa blížim k záveru a potom budeme mať diskusiu. Chcela by som povedať, že v rámci správy navrhujem to, aby členské štáty vyvinuli iniciatívu pre chránené bývanie pre obete násilia. Ja navrhujem, aby existovala takáto možnosť, aby každá obec na 10 tisíc obyvateľov mala takéto zariadenie. Viem z vlastnej skúsenosti, že takéto chránené bývanie je predpokladom na to, aby e, osoby mohli opustiť násilný vzťah, aby vedeli, kde môžu ísť, kde budú pod ochranou. A samozrejme dôležité je takéto zariadenia vybaviť školeným personálom, aby vedeli, o čo tu vlastne ide, aby oni mohli poskytnúť obeťam napríklad aj právnu pomoc, ale pomoc aj v iných oblastiach. Na záver by som chcel hovoriť, častokrát hovoríme o určitých telefónnych číslach, to sme spomínali aj v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. Ja si myslím, že bolo by dobré mať nejaké spoločné číslo aj pre osoby, ktoré sa, ktorý sa týka rodové násilie. Je veľmi dôležité, aby tam boli jasné inštrukcie pre tých ľudí, ktorí tam pracujú, by pracovali na takejto linke, aby vedeli, ako majú správne reagovať. Dôležité je zároveň aj si vymieňať informácie prostrednícom internetu, aby bolo jasné, aké možnosti existujú, aká podpora existuje v jednotlivých členských štátoch. No a na záver páchatelia, tí, ktorí sa dopúšťajú takéhoto násilia, už som spomínala, že toto je kriminálna činnosť, je to násilie, je to zločin a preto by sa to malo riešiť na súdoch. Pevne verím, že je možné použiť rozličné formy terapie, aby sme pomohli zároveň aj páchateľom, aby skoncovali s takouto dešoktívnou činnosťou. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že takáto možnosť je iba doplnková. Základné riešenie je možné sa obrátiť na súd. Mnohí z nás pracovali na tejto téme a preto si myslím, že je dôležité, aby sme prelomili to ticho, ktoré sa týka násilia. To, čo teraz robíme, je, že o tom diskutujeme, že organizujeme konferencie, konferencie šírime informácie o násilí. A toto je veľmi dôležité. Chcela by som povedať, že teraz, keď som hovorila o správe, Hovorila som veľmi veľa o ženách ako obetiach. Musím povedať, že ženy sú obeťou rodovo motivovaného násilia. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že ženy sú podstatne viac, sú podstatne viac ako len obete násilia. Musíme si uvedomiť, že tie ženy, ktoré zažívajú násilie v rámci rodiny. Musíme týmto ženám ukázať, že je tu určitá možnosť, ako je možné sa oslobodiť od tohto deštruktívneho násilia, ako je možné opustiť tento vzťah. Musíme týmto ženám ukázať, že sú silné a že sa môžu postaviť na nohy a že môžu mať lepší život tak pre seba, ako aj pre svoje deti. Chcela by som zdôrazniť, že keď diskutujeme o rodovom motivom násilí, dôležité to, aby sme sa zamerali na to, že je tu takáto možnosť, že je možné opustiť takéto vzťahy, je možné viesť lepší život, tak pre tých, ktorých sa priamo to násilie dotýka, ako aj pre ich deti. Myslím, že toto je veľmi zásadné, aby sme na túto vec mysleli, keď budeme diskutovať. Ďakujem pekne za slovo. Ako som už vravela, teším sa na spoluprácu s kolegyňami, s kolegami a s komisiou pri tejto téme. Ďakujem pekne za slovo. Merci, madame le rapporteur. De... Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, za toto expoze vašej práce, ktorú ste urobili veľmi komplexne, kompletne s veľkým presvedčením. A teraz máme viacero žiadosti o slovo. Najskôr dám slovo pani Garcia Pérez a potom pani Bilbao. Takže pani Garcia Pérez, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani Estrela je tieňová spravodajkyňa za socialistov, ale na nešťastie nemohla dnes prísť pretože je na inej schôdzi a poprosila ma teda, aby som v mene mene položila pani Svenstu niekoľko otázok. Najskôr jej chcem zablahoželať k práci, ktorú urobila. Dôležité je to nielen z pohľadu tej úlohy, ktorú zohráva, ale aj tá sila presvedčenia sa tu prejavila. Je pravda, že výbor, v ktorom pracujeme, pri mnohých príležitostiach spomenul otázku preukázania zaangažovanosti v boji proti e, rodovému násiliu. Takýto druh násilia má svoje korenie v nerovnosti, ktorá v spoločnosti existuje a myslím, že toto by mala byť vedúca línia našej práce. Ženy sú obete násilia, pretože sú ženy, a pretože muži si myslia, že sú im nadradení, teda niektorí muži. Takýto druh násilia by sa mal zanalizovať e, z mnohých e, strán. Správa e, vytvára právny základ podľa Lisabonskej zmluvy a podľa mňa na toto by sme mali upozorniť že z pohľadu Európskej únie boj proti rodovému násiliu mm, by mohol mať rozličné prístupy, ale tá myšlienka smernice je veľmi dobrá. Je tu škála rozličnej legislatívy, ktorá existuje v členských štátoch, napríklad v Španielsku. Zákon proti rodovému násiliu je veľmi jasný. Hovorí o tom, že toto je priestupok, je tam veľa nástrojov na boj proti takémuto fenoménu. V niektorých ďalších členských štátoch to ale tak nie je. Takže potrebujeme spoločný nástroj, mať spoločné dáta, pretože tie sú zásadné spravodajkyňa spomenula hospodársky dopad rodového násilia a podľa mňa toto je zásadné. Toto musíme mať na zreteli. Pri tejto analýze potrebujeme agregované, overené dáta v rámci EÚ, aby sme mali celkový pohľad na charakter tohto fenoménu. Myšlienka observatória proti rodovému násiliu si zaslúži pozornosť. Predložilo to španielské predsedníctvo a pokiaľ ide o implementáciu rozličných opatrení, poslúžilo by to všetkým a tiež by to mohlo poskytovať údaje do štúdy, ktoré sú spojené s rodovým násilím. Mnohí ľudia žiadali o slovo, takže na záver chcem ešte zablahoželať spravodajkyni k práci, ktorú urobila a povedať, že Chceme sa venovať mnohým veciam spolu s ňou preto, aby sme jej pomohli. Myslím, že hlasovanie, ktoré sme mali v EPO, teda v rámci Európskeho ochranného príkazu a tá dnešná práca ukazuje, že ženy sú schopné pracovať a napredovať v dôležitých e, otázkach, e, ktoré majú vplyv na európskych občanov. Ďakujem, pani Perez. A teraz e, dávame slovo pani Bilbao a potom pani Českovej. Pani Bilbao, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som začať tým, že zablahoželám spravodajkyni k snahe, ktorú vyvinula v tomto znení, na ktorom pracovala. Podľa mňa je keď hovoríme o politickom charaktere tejto správy, tak mali by to byť aj nejaké ďalšie aspekty, ktoré sú nad rámec tých, ktoré sa týkajú násilia ako takého. Pani Garcia sa toho čiastočne dotkla. Existuje násilie a my ženy ním trpíme, tak je to kvôli nerovnosti, ktorá v spoločnosti uh, existuje, čiže mali by sme sa zamerať na dôvod existencie týchto nerovností a je veľa oblastí, kde mm, vedome alebo podvedome na tomto pracujeme a kde sú tie korene nerovnosti v našej spoločnosti. Toto je dôvod, prečo e, u nás sme akceptovali zákon, zákon za rovnosť žien a mužov, Aké nástroje by sa teda mali použiť na to, aby sme bojovali proti násiliu? Tak pokiaľ ide o text uznesenia, tak môj prístup je taký, osobitný a trochu sa možno odlišuje od textu uznesenia. Pokiaľ ide o túto iniciatívu, myslím, že potrebujeme vyvinúť snahu preto, aby sme analyzovali overené postupy v iných regiónoch či krajinách, eh, eh, kde sa zameriavame na rodové násilie. Sú tu telefónne čísla, na ktoré ľudia môžu volať, aby mm, treba vypovedali o, tomto, e, o týchto prípadoch násiliach. Sú tu sociálne e, oddelenia a podobne. Táto práca sa realizuje koordinovaným spôsobom. Ide o, o právne služby, zdravotné služby, takisto aj je tu justičná oblasť. Čiže musíme sa venovať oblastiam, ktoré idú trochu ďalej ako samotný text, e, ale aj tu sú už e, určité e, spôsoby, ako veci robiť, ktoré určite sú pozitívne, na tom musíme stavať, poučiť sa navzájom a takisto nesmieme zabúdať na pozíciu mužov v tejto oblasti. Ak nebudeme spolupracovať, tak tú rovnosť nedosiahneme. Nemôžeme e, mm, úspešne bojovať proti rodovému násiliu, ak nebudeme spolupracovať s mužmi. Čiže musíme si uvedomiť, že muži musia byť súčasťou tohto procesu, pretože je to pozitívne aj pre nich. Ďalšia z tém e, databáza o násilí. Samozrejme, je dôležité mať štatistické údaje, potrebujeme si uvedomiť skutočný charakter tohto problému, ako chceme vyriešiť hovoríme o počte žien, ktoré sú zavraždené, tak eh, ja by som rada videla čísla, ktoré sa týkajú detí, eh, dcer, ktoré tiež prídu o život kvôli eh, tomu, že existuje domáce násilie. Nedávno sme boli svedkami toho, že veľa detí bolo zavražených spolu s ich matkami a toto by malo byť súčasťou našej práce. Náš prístup musí byť prístupom 21. storočia. Máme nové druhy e, párov, napríklad homosexuálnych párov. A tu vidíme rovnaký druh násilia niekedy, ako je to v prípade heterosexuálnych vzťahov, čiže musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako riešiť tieto nové prípady. Existujú tiež miestne siete, mm, miestne združenia a v baskických krajinách e, sú takéto združenia, kde regióny spolupracujú. Musíme nájsť spôsoby, ako dokážeme napredovať. Súhlasím E, s tým, že násilie spôsobuje e, veľa negatívnych vecí, ale my ako parlament môžeme prispieť tak, že to budeme lepšie špecifikovať, potrebujeme poskytovať podporu ženám, ale tiež riešiť iné témy. Musíme sa zamyslieť e, nad právnymi službami, nad spôsobom, akým policia pristupuje k týmto prípadom. Toto je téma, ktorú musíme riešiť, e, tak povediať, každý deň. A prečo tak veľa žiadostí e, žien je stiahnutých? Hmm. Máme sociálne služby, ženy vedia, ako predkladať sťažnosti, ale veľmi často tieto sťažnosti stiahnu. Prečo sa to deje? Toto je téma, ktorá súvisí so závislosťou. Musíme sa nad tým zamyslieť. Niektoré prípady, o ktorých som počula, ehm, ženy požiadajú ochranu, ale potom stiahnu svoju sťažnosť. Čiže musíme sa použiť našich skúseností, a venovať sa tým veciam viac do hĺbky. A na záver by som sa vám chcela poďakovať za výbornú prácu, ktorá je veľmi podrobná. Myslím, že ak by sme všetci spolupracovali v EÚ, tak by sme dokázali naozaj prispieť k ochrane žien proti násiliu a teda dosiahli by sme rovnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujem pekne pani Bilbao a teraz dávam slovo pani Českovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela obrať predovšetkým na pani spravodajkyňu a poďakovať sa jej. Som členkou tohto výboru už dlhší čas. Toto je jedna z mála tém, ktoré sú podľa mňa také témy, ktoré ma oslovili. Nie je to jediná téma, pretože nechcem uraziť ostatných spravodajcov. Vážim si práce všetkých členov tohto výboru, ale myslím si, že toto je základ celého nášho postupu, postupu toho, ako by mal tento výbor e, pokračovať vo svojej práci. Ak ženy potrebujú ochranu, tak ide predovšetkým o otázku násilia na ženách. V predchádzajúcom príspevku, kde sa hovorilo o chudobe, som vyjadrila názor, ktorý sa týka predovš- predovšetkým uh, e, solo matie, ktoré vychovávajú deti bez bez manželov. Myslím si, že táto téma je tá téma, ktorá je dôležitá pre náš výbor a ktorá by mala byť takou styčnou témou pre nás všetkých. Myslím si, že táto správa je štrukturovaná tak, že má dobrý právny, právny základ a zároveň sú tu aj myšlienky, ktoré sú verbalizované veľmi precízne, jasne a rukolapne. Napriek tomu by som si dovolila vyjadriť pár poznámok, ktoré som si zaznamenala tak z úvodného slova pani spravodajkyne, ako aj z diskusie samotnej. Poprvé, pokiaľ ide o presadzovanie ochrany reprodukčného zdravia, tak ako je definované zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie, tak to samozrejme vždy podporujem. To je podľa mňa vec, ktorá by mala byť presadzovaná vo všetkých správach podobného charakteru. To je to, čo ste vy uviedli aj vo vašom príhovore, pani spravodajkynia. A ide o vec, ktorú treba vždy podporiť. Ak žena má byť slobodná, tak má najvyššie právo rozhodovať sa aj v tomto ohľade, pokiaľ ide o vlastné zdravie. Pokiaľ ide o správu samotnú, tam mám dva body, ktoré som si poznamenala sama pre seba. Je mi trošku ľúto, že som sa nemohla zúčastniť na vypočutí v Štrásburgu. Viem, že sa konalo v stredu, ale bol to veľmi hektický štrasburský týždeň. Napriek tomu si dovolím povedať niečo k bodu číslo 1. Podrážka číslo 6. Tam by som si dovolila nesúhlasiť a v tomto smere, ak sa mi podarí presvedčiť našu politickú skupinu, by sme podali aj pozmeňovací návrh, pretože ja si myslím, že to stanovenie minimálneho počtu štruktúr v takom prepočte, aký je tam, by nemalo byť také prísne. A potom ešte bod číslo 7 to ste takisto o tom hovorili aj vo vašom príhovore, ide to prostitúciu a ide tu aj o to, čo čo sme sa bavili minulý týždeň, teda o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ja sa domnievam, že že ak chceme v budúcnosti zakázať užívateľom týchto služieb s čím by som ja aj súhlasil, ak by som hovorila za seba, ak by sme to chceli oficiálne zakázať, tak sa obávam, že nepomôžeme ničomu, iba tomu, že sa tento typ trestnej činnosti schová ešte viac pod pokrývku a potom obete samotné doplatia na to všetko ešte viac. A preto by som chcela zdôrazniť ten bod číslo 7 vo vašej správe. A záverom, ale to už skutočne iba e, na odľahčenie situácií inak. Veľmi pekne ďakujem za správu aj formu, ako bola predložená. Vy ste tu, pani spradákyňa, hovorila o násilí v rámci párov. Tento termín som nepoznala, ale tak, ako ste to vy uviedli, tak sa musím, a to zoberte trochu s nadľahčením, to, ma, to mi doma vyčíta môj partner. Poprosím vás, aby, to, aby sa v tomto prípade nejednalo o trestný čin, pretože by sa to mohlo obrátiť aj proti mne. To je presne to, čo on hovorí. Že ja ho vlastne, tak ako ste to vypovedali, nútim k prácam, a podobne, ale to iba na odľahčenie témy. Teraz ešte raz celkom seriózne a vážne. Chcela by som sa poďakovať za správu, pretože ide o tému, na ktorej musíme pracovať a musíme sa aj venovať. Čiže ešte raz ďakujem. Merci, Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Plemp. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni, pretože ja je, skutočne oceňujem jej prístup k tejto téme, k tomuto problému. Ja sama som zaangažovaná do tejto témy. Musím povedať, že minulý týždeň v Rumenii sme spustili kampaň proti domácemu násiliu, ktoré sa týka nás všetkých. To je názov tejto kampane, pretože tento fenomén sa zvyšuje je na vzraste. A to súvisí s nezrovnalostiami, s nerovnosťou, ktorá je sociálneho charakteru, ale takisto ekonomická a finančná kríza prispela k rozšíreniu tohto fenoménu v domácnostiach. Prečo to spomínam? Pretože odhľadnúť od člena z takéhoto manželského zväzku v rodine. Ak príde niekto o prácu, veľa ľudí si uvedomuje, že už jednoducho nebudú mať príjem a stanú sa trochu agresívnymi a násilnickými. A podľa mňa násilie je popieranie základných práv ľudí. A je to útok proti budúcnosti je to útok proti budúcnosti, pretože v rodine alebo v páre, v zväzku, kde sú stále boje alebo napätie, tak sú to predovšetkým deti, ktoré trpia v takomto prostredí najviac. A deti sú tie, ktoré sú v budúcnosti vlastne takýmto násilím postihnuté. Násilie ako také je určitý vplyv na deti. A myslím si, že tu je určitý základ, ktorým to súvisí a tento základ je chudoba. Ja som na to poukázala aj v správe, urobila som tu také prepojenie v tej správe, o ktorej som hovorila predtým, ale takisto je to prepojené aj s nedostatkom vzdelania. Aspoň podľa mňa. Napríklad v Rumunsku máme štatistiky, máme tu údaje na európskej úrovne ale tieto údaje, štatistické údaje sú iba malou časťou tohto fenoménu, ktorý momentálne vzrastá v Rumunsku, pretože je tu veľa ľudí, veľa obetí, ktoré sú obetiami takéhoto typu násilia, ktoré nemajú odvahu, aby išli na políciu a udali takýto trestný čin. Nemajú jednoducho odvahu, aby povedali orgánom činným trestného konania a informovali o stave veci. Čiže členské štáty okrem takýchto konkrétnych opatrení financovania prevencii alebo boja proti násiliu, domácemu násiliu a aj vytváranie takých ubytovní pre obete. E, musíme vytvoriť aj viaceré typy služieb, psychologické poradenstvo, reintegráciu na pracovný trh, poradenstvo pre deti, pretože sú skutočne ubytovne, kde sa môžu ubytovať tak matky, ako aj deti teda vo väčšine prípadov. Minulý týždeň som napríklad mala príležitosť navštíviť takýto útulok pre týrané matky. Členské štáty by mali financovať po mimovládne organizácie, ktoré v tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu, teda pokiaľ ide o boj alebo znižovanie tohto efektu násilia proti ženám. A to je, toto to vzrastá momentálne. Čiže chcela by som vám poďakovať za váš prístup k tejto téme a za váš príspevok v tejto oblasti, pretože to je veľmi dôležitý krok smerom vpred. A pokiaľ ide o riadenie tejto témy na európskej úrovni a tohto fenoménu ste takisto prispeli. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Plamp a teraz má slovo pani Záborská. Uh, merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani Že e, nemusím hovoriť dlho, ja pani Svensson poznám už e, siedmy rok a viem, že aj v tom minulom volebnom období sa veľa angažovala za, e, v boji proti násiliu, ktoré je páchané na ženách a deťoch a vôbec proti páchaniu násilia. A jej gratulujem aj k tejto jej správe v týchto dňoch, už to bolo spomenuté, sme viacej hovorili o násilí páchanom na ženách. Mnohé štáty, mnohé ministerstvá vyčlenili finančné prostriedky, ktoré chcú investovať do pomoci obetiam, ktoré chcú investovať do polície, chcú zmeniť legislatívu. Ale nemôžem si pomôcť, chýbalo e, e, viacej prevencie. A možno aj tejto správe, ktorá je veľmi obsažná, ale v tých dvadsiatich bodoch je len v jednom bode dvoma slovami spomenutá prevencia. Ja som možno poznačená tým, že som lekárka a viem, že prevencia je e, v medicíne to podstatné a že prevencia aj finančne e, je oveľa menej nákladná ako liečba Čiže ak sa postaráme o to a urobíme všetko preto, aby e, násilie na ženách nebolo páchané, tak e, potom budeme mať menej, menej roboty a menej finančných nákladov, a, e, ale čo je najdôležitejšie, oveľa menej tragédií a, a poznačenia ľudských osudov, tak ako je to teraz napríklad e, e, ja som, veľmi málo počas týchto dní počula o tom, prečo je páchané e, násilie na ženách a za akých okolností sa toto násilie pácha. Je jednoznačne dokázané, pani Plum to už hovorila, že je to chudoba, je to alkohol, drogy a žiarlivosť. To sú to sú proste štyri body, kde eh, je signifikantne dokázané, že za týchto okolností sa to násilie na ženách pácha najčastejšie. Ja si myslím, že určite je v tom aj eh, možno isté podceňovanie ženy nedostatok eh, rešpektu k ľudskej dôstojnosti a k dôstojnosti tej ženy alebo tých detí ale sú tam aj určité okolnosti, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky na to, aby to násilie bolo páchané. Čiže ja by som sa skutočne sústredila v tej prevencii, teda v boji proti násiliu do tej prevencie, nehovoriac o tom, že je jasne dokázané, že deti, ktoré vyrastajú v takýchto rodinách, neskôr páchajú násilie na svojich partneroch koľko máme poradní koľko máme pomoci takýmto deťom, aby sme predišli tomu, aby raz v živote oni e, e, sa stali násilníkmi voči svojim partnerom. Čiže ja by som možno doporučovala, keby sme ešte možno, možno nejakým pozmeňovacím návrhom viacej pozornosti venovali tejto prevencii. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Ďakujem. Predtým, ako dám slovo komisii, ak dovolíte, pani spravodajkynia, a ja by som chcela zdôrazniť niekoľko pre mňa osobne dôležitých e, poznámok, ktoré súvisia boji proti násiliu a s našou všeobecnou mobilizáciou. Prvý bod. Prerušiť ticho. To je náš cieľ, pretože nemôžeme bojovať e, proti násiliu, ak nepoznáme všetky skutočnosti. Je to vec, ktorá sa mi zdá byť veľmi ťažká, ale nesmieme e, naše úsilie nejak znížiť, prerušiť to ticho obetí násilia, aby všetky tieto obete sa mohli vyjadriť. Ak to urobíme, tak uvidíme, že násilie existuje vo všetkých sociálnych vrstvách a že je o to ťažšie preniknúť e, do hĺbky tohto problému. Existujú vrstvy, kde násilie je také viditeľnejšie ako v iných oblastiach. A tu podľa mňa, ak chceme sa tento boj proti násiliu dotiahnuť až do konca, tak musíme odstrániť tento strach, narušiť ticho a preniknúť do všetkých vrstiev, hoci pre niektorých e, bude veľmi ťažké priznať, že páchajú násilie. Druhá vec, ale to bolo dobre povedané hlavne zo strany pani Záborskej, potrebujeme venovať pozornosť dôsledkom násilia rodičov na deti Veľmi často dochádza k, k takému psychickému narušeniu, hlbokému narušeniu psychickej osobnosti detí, ale navyše ten, takéto postupy sa generačne opakujú ak chceme efektívne pracovať musíme mať štatistické údaje, ktoré nám umožnia e, toto sledovať a takisto kroky, ktorými budeme sledovať e, tieto problémy a budeme sa snažiť im zabrániť. E, náklady sú vysoké, ale prevencia je zásadná a obsah alebo rozsah tej prevencie je veľmi veľký. E, tretí bod, na ktorý chcem upozorniť, je teda nie je to jednoduché vo výbore, ako je náš, ale musíme mať integrovaný prístup. To znamená, že musíme mať vo veciach jasno. Násilie nie je len násilím voči ženám, alebo nie je namierené len voči ženám. Niekedy sa aj ženy správajú násilne voči mužom. Čiže nič nie je len čierno-biele. A ja sa ospravedlňujem, že to takto hovorí, možno, že sa to niektorým nepáči, ale jednoducho to treba povedať. V prípade, že dôjde k rozpadu rodiny, tak e, dochádza k násiliu, ktoré môže byť namierené aj voči mužom. Poznám prípady z skutočného psychického tlaku na mužov a my by sme v prípade, že by sme mali takýto integrovaný pohľad na e, rozličné druhy násilia preukázali dôkaz efektívnej práce. Ak chceme naozaj bojovať efektívne proti násiliu, musíme mať vo veciach jasno a um, jednoducho musíme takýmto spôsobom postupovať. Ja vám v tomto plne dôverujem, pani spravodajkyňa. No a posledný bod. Konkrétne opatrenia, ktoré ste dobre opísala a formulovala, zvlášť mám na mysli e, vašu e, víziu, víziu chráneného bývania, tak ešte nad rámec tohto bývania e, je ešte potrebné vytvoriť spôsob fungovania týchto miest jednoducho, ak nebudú tieto chránené bývania nejak finančne zabezpečené, e, naša práca nebude efektívna. Teraz by som chcela dať slovo komisii. Pani Pit má slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som rada, že som tu spolu s mojimi kolegami z DG Justice sme, pracujeme pod e, pani komisárkou pani e, Redding, ktorá sa venuje takejto, e, takémuto rodovému násiliu. Spolupracujeme veľmi úzko a v januári budeme spolu v DG Justice. Chcela by som poďakovať spravodajkyni za návrh správy a za jej úvodné slova a za komentáre jednotlivých členov výboru. Veľmi podporujeme tú myšlienku, že rodová, rodové násilie nie je nejakou súkromnou otázkou. Musíme zvyšovať povedomie o tejto veci, pretože to má verejný dopad a preto sa to musí verejne diskutovať. Minulý týždeň bola konferencia v Bruseli a toto bola príležitosť, e, aby sme si vypočuli prezentáciu štúdie ktorá bola pripravená pre komisiu, ale stimul vyšiel od Európskeho parlamentu. Je to možnosť, ako harmonizovať národnú legislatívu. A bola tam tiež správa, ktorá bola zverejnená e, mojimi kolegami. Boli tam politické opatrenia v členských krajinách, ktoré sa týkajú práve rodového násilia. Je to e, veľmi široká škála dokumentácie, ktoré sú teraz k dispozícii pre vás e, všetkých. Čiže odporúčam, aby ste sa na to pozreli. Ja som si istá, že pani spravodajkynia to vezme do úvahy, keď bude um, dokončovať svoju správu. Minulý týždeň e, to bolo povedané, ale tiež to bolo spomenané, spomínané pred 15 rokmi na konferencii OSN, e, že rodové násilie je odzrkadlením e, nerovnosti, ktorá existuje v spoločnosti medzi mužmi a ženami. A v riešení tohto problému potrebujeme širokú rodovú stratégiu a tiež špecifické opatrenia, ktoré sa musia prijať. A minulý týždeň, keď pani podpredsednička komisie otvárala komisiu, tak hovorila o opatreniach, ktoré sú e, súčasťou balíčka, ktoré sa tý, ktorý sa týka obetí, ale tiež opatrenia v oblasti rodovej rovnosti a kroky e, prijaté v rámci programu DAFNE. E, v riešení rodového násilia máme 5 priorít, Ide o stratégiu o rodovej rovnosti a to je tiež spojené s inými prioritami, ktoré som spomenula už predtým. Prvá priorita sa týka rovnakých hospodárskych podmienok a tým, že budú ženy hospodársky nezávislé, hoci e, to neznamená, že tým pádom vylúčime domáce násilie ale predsa len im to vytvorí príležitosť uniknúť z takéhoto prostredia. Samozrejme, že vieme, že existuje rôzne príčiny a aspekty e, rodového násilia, spôsob, akým sa to manifestuje a ako sa na to reaguje. Vieme, že rodové násilie sa týka všetkých sociálnych vrstiev a spoločenských skupín a tiež vieme, že niektoré kategórie obyvateľstva sú zvlášť e, zraniteľné. Rómske ženy, tie sú zvlášť zraniteľné. E, pred desiatimi dňami som sa súčastila Eh, konferencii, ktorá sa venovala tejto problematike a aj tomu, že je potrebné špecifické riešenie pre tieto sociálne skupiny. Eh, sú to, tak povediac, eh, utečenkyne. Po, poznáme tiež prípady um, žien s postihnutím, ktoré si vyžadujú špecifický prístup. Čiže musíme brať do úvahy tieto špecifické skupiny v riešení rodového násilia. Ale musíme mať aj taký celkový širší prístup. Vítame pokrok, ktorý sa dosiahol v Rade Európy e, smerom k vypracovaniu dohovoru. Niekedy v strede budúceho roka by sa e, toto malo finalizovať. Malo by to byť kontextom e, práce v členských krajín. Mal by sa tento dohovor implementovať a v dohovore, teda v diskusiách, bude sa značne alebo rozsiahle hovoriť o rozsahu, hovorí sa o domácom násilí, o násilí medzi mužmi a ženami ehm, v domácnostiach, ide o ehm, mužské či, či ženské násilie a z diskusí e, v Rade Európy e, som pochopila, že musíme uznať rozličné kultúrne tradície a musíme riešiť príčiny násilia. Znenie niekedy e, sa bude odlišovať. Komisia, a toto vyplynulo zo záverov rady pod španielským predsedníctvom, uznáva, ako je dôležité začať zlepšovať zber dát. Musíme mať spoločne merateľné dáta v EÚ, ktoré sa týkajú rodového násilia. To sa ľahko povie, ale ťažšie urobí. Do určitej miery v rámci pekingskej platformy. Toto už máme, ale v podstate tieto dáta sú veľmi obmedzené a dúfame, že sa nám to podarí rozvinúť ďalej a v budúcnosti využiť tieto ehm, buď využijeme inštitút vo Vilniuse pre rodovú rovnosť a budeme naďalej skúmať e, e, tieto oblasti. Musíme sa rozhodnúť, čo potrebujeme vedieť na európskej úrovni. Riziko spočíva v tom, že chceme vedieť toľko, e, je tam veľmi veľa rozličných aspektov, ale nemôžeme zmerať všetko a dúfam, že sa dohodneme na tom, aké sú kľúčové veci, ktoré potrebujeme zmerať a dúfam, že pani správodajkyňa sa zrejme snaží práve o toto vo svojej správe, to veľmi vítame. Tešíme sa na budúcu spoluprácu v ďalších mesiacoch a ešte raz blahoželám pani spravodajkyni aj celému výboru za to, že vynakladá čas na prácu na téme, ktorá sa týka tak mužov, ako aj žien. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Pik, za komisiu. A teraz dávam slovo našej spravodajkyni, pani Svensson, aby vyslovila teraz závery k svojej správe. Vám tak, vám tak týl. Chcela by som sa skutočne poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom, chcem sa poďakovať aj komisii za informácie, ktoré nám poskytla. Ako som povedala na úvod, že tento problém teda rodové násilie na ženách súvisí s mnohými faktormi, ktoré sa to zbiehajú. Myslím si, že keď som si vypočula kolegov, tak e, vidím, že nepomôže jedno opatrenie, nie, bude to určitý komplex e, rozličných opatrení, ktoré musíme prijať. A vlastne viacerí rečníci potvrdili aj to, že tento typ násilia Súvisí s tým, že žijeme v spoločnosti, kde nie je ešte garantovaná rovnosť šanci. Preto je dôležité, aby náš výbor túto oblasť sledoval, na nej pracoval. Viacerí rečníci zdôraznili, že k násiliu dochádza vlastne vo všetkých vrstvách spoločnosti. Ide tu vlastne o prejav moci, kontroly a Takže k tomuto dochádza skutočne vo všetkých vrstvách spoločnosti. Samozrejme sú tu určité faktory, ktoré môžu e, byť, tak povediac, e, takým spúšťacím faktorom. To môže byť alkohol, chudoba, nezamestnanosť. To môžu byť také vyvolávacie faktory a preto musíme si uvedomiť, že k násiliu dochádza vo všetkých spoločnostiach, ale sú tu isté faktory, ktoré môžu vyvolávať e, tento typ násilia. Spomínala sa tu najlepšia prax, spomínala sa tu lepšia koordinácia e, tejto praxe a spomínali sa určité opatrenia, ako to môžeme zabezpečiť. Viacejkrát sa spomínalo aj monitorovacie centrum, ktoré je veľmi dôležité a práve Európsky inštitút rodovej rovnosti by mohol prispieť k osvetleniu tejto oblasti, preto je pre nás dôležitá napríklad aj spolupráca s Európskou agentúrou pre e, základné práva. Preto musíme spolupracovať s touto inštitúciou, ktorá vykoná šetrenie tejto oblasti. Vykonajú prieskum Eh, u žien v celej Európskej únii a budú sa zaoberať situáciou, budú im klásť rozličné otázky, budú sa, týkať, budú sa pýtať aj na to, ako vnímajú situáciu vo svojich členských štátoch. Myslím si, že je veľmi dôležité, že ženy budú mať možnosť sa vydriť situácii a preto mm, vyhodnotenie týchto otázok môže byť určitým usmernením a môže nám pomôcť pri výmene skúseností. Dôležité je ďalej, aby sme poskytli chránené bývanie pre obete a je dôležité zdôrazňovať aj to, akú dôležitú prácu vykonávajú organizácie, ktoré združujú dobrovoľníkov. Preto je dôležité, aby naša spoločnosť podporovala takýchto dobrovoľníkov, aby celá zodpovednosť sa nepresúvala iba na dobrovoľné organizácie, predsa nemôžu iba oni zachraňovať životy a chrániť životy tých, ktorí sú obeťami násilia. Tá zodpovednosť by mala byť zdieľaná celou spoločnosťou. Potom sa spomínalo násilie, ktoré zažívajú homosexuáli, bisexuáli, transexuáli. Myslím si, že aj toto by sme mali zohľadniť v rámci našej správy. Dôležité je napríklad aj sa zoberať situáciu, prečo niekto stiahne údanie alebo nejakú žalobu. Ja si myslím, že nemalo by to byť takáto možnosť stiahnuť stiažnosť alebo žalobu bez toho, aby sa prípad nepreskúmal. Niekto stiahne E, žalobu iba preto, lebo mu hrozí ďalšie násilie. Preto musíme ženám uľahčiť situáciu. Ja som vlastne už povedala, že obete strácajú seba dôveru, e, integritu osobnosti. Preto musíme im pomáhať a je dôležité, aby spoločnosť prevzala zodpovednosť, aby povedala, áno, došlo k trestnému činu, a spoločnosť preberá zodpovednosť za tento prípad, aby sa to označilo ako, ako zločin. Ja už sa teším na spoluprácu s kolegyňami. Pevne verím, že sa nám podarí ten text ešte dopracovať vo viacerých oblastiach. Toto je vlastne prvá diskusia, preskúmanie návrhu správy ja som veľmi rada, že tu môžem spolupracovať s kolegyňami, s kolegami. A táto spolupráca je pre mňa veľmi dôležitá. Iba jeden človek nemôže nájsť odpovede na všetky otázky. Je dôležité spolupracovať, hľadať odpovede, hľadať možnosti. Je nutné spolupracovať s ostatnými a iba takto je možné dosiahnuť dobré výsledky. Takže ja sa teším na ďalšiu prácu so všetkými kolegyňami a kolegami. Ďakujem pekne za dnešnú diskusiu, ktorá pre mňa znamenala skutočne veľmi veľa. Ďakujem pekne. Merci, madame le rapporteur. Ďakujem pekne, <clears throat> pani spravodajkyňa. Takže termín pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 8. decembra do poludnia. Opakujem, 8. decembra do poludnia pre pozmeňujúce návrhy správe pani Svensson. Hlasovanie sa uskutoční v našom výbore 26. a 27. januára 2011. A táto správa by mala byť e, na programe pléna v marci 2011. Ďakujem pekne a teraz e, vraciam predsedníctvo pani Svensson. Takže pokračujeme v našom programe. Dostávame sa k bodu 8. Absolutórium za rok 2009. Všeobecný rozpočet EÚ. Oddiel 3. Komisia. Chcela by som iba pripomenúť, že koordinátori prijali rozhodnutie, keďže bol nedostatok času Koordinátori vybrali pani Garciu Pérez ako zodpovednú za rozpočtové otázky, požiadali ju, aby ona vypracovala správu a prišla s návrhmi, ako postupovať ďalej. Žal, pani predsednička hovorí bez mikrofónu. Er er Dôležité je teda vypracovať, bolo vypracovať túto správu a ja rovno dávam slovo pani Garcia Nech sa páči. Gracias, muy... Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť byť veľmi stručná, nakoľko už aj čas je pokročilom štádiu a už nie je veľa, ktorí by boli prítomní. Ide tu o jedno stanovisko. Už sme to aj v minulosti tak robili ale napriek tomu je toto stanovisko dôležité a má aj svoj význam. Ide tu predovšetkým o to, že by sa mali zdôrazniť dva body. Už viackrát sme hovorili o potrebnosti mainstreamingu, pokiaľ ide o rozpočet, potrebujeme rozpočet, ktorý bude zohľadňovať aj rodovú rovnosť a to sa nám aj podarilo, to sme robili. Potom ešte chceme pripomenúť komisii a účtovnému dvoru, že podľa zmluvy o práci musí Európska únia v oblasti zrovno, rodovej rovnosti e, implementovať tieto iniciatívy. A v tomto ohľade sme názoru, že tieto aspekty, rodové aspekty, musia byť zohľadnené aj v rámci prípravy rozpočtu. Aj pokiaľ ide o kontrolu a preverovanie plnenia rozpočtu, je tu správa e, dvoru, pokiaľ ide o školenie žien, ktoré je financované do špeciálneho sociálneho fondu a tu vítame aj ďalšie správy, ktoré hovoria o implementácii opatrení, ktoré podporujú rodovú rovnosť. Tieto financuje sociálny Európsky fond, ale budeme mať aj iné správy, alebo mohli by sme mať iné správy, ktoré budú preskúmávať, ako to vyzerá v niektorých oblastiach. Takisto musíme brať do úvahy to, že operačné programy v budúcnosti musia súvisieť s potrebami pracovného trhu. Členské štáty potrebujú výberové konania, pre projekty, ktoré takýmto projektom budú zodpovedať. Keď napríklad budeme mať školácie, projekty pre ženy, tak je úplne jasné, že členské štáty by potom mali zohľadenie realitu v operačných programoch, aby tieto boli adaptované na potreby v týchto oblastiach, keď ide napríklad o to, že musia byť ženy školené a pripravené na vrátenie sa na pracovný trh, pretože Inak budeme mať k dispozícii iniciatívy, ktoré budú sa míňať účinku. Potom už sa nám nepodarí, napríklad, tak sa nám nepodarí to podporiť, ako to hovorím, nepodarí sa nám pritiahnuť ženy znovu alebo vrátiť, integrovať na pracovný trh. Účelný dvor, dvor auditorov v výročnej správe hovorí, o nesprávnych údajoch v rámci programu DAFNE, čiže to musíme eh, takisto zohľadniť. DAFNE program je pre náš výbor veľmi dôležitý. Hovorili sme tu o iniciatívach, ktoré sú robené v prospech boja proti násiliu na ženách. A musíme tento DAFNE projekt podporovať, pretože podporuje viaceré iniciatívy boja proti násiliu na ženách. A je teda polutovania hodné, že niekedy tu máme aspekty, ktoré nie sú dobre implementované, tak ako na to poukázala aj správa dvora auditorov. Čiže musí komisia dbať o to, aj náš výbor, aby tieto programy fungovali tak, ako majú, aby dostali svojmu cieľu. A potom ešte by som chcela spomenúť jeden bod. Ak sa pripravuje rozpočet, tak musí byť zohľadnená aj rodová rovnosť nie len na samom konci prípravy, ale aj v procese celej prípravy. To znamená v tom momente, keď sa to všetko pripravuje, pretože rodová rovnosť musí byť zobratá do úvahy. Ďakujem pekne pani Garcia Pérez. Tu ide skutočne veľmi dôležité veci a je nutné stále zdôrazňovať, aký dôležitý je gender mainstreaming aj v rozpočtových otázkach, preto je dôležité mať určitú platformu, preto aby sme sa zamýšľali nad tým, čo chceme dosiahnuť. Ďakujem pekne. A teraz by som chcela dať slovo komisii. Nech sa páči. Pán Galeros, nech sa páči. kde má mikrofón. Mike. Sorry. Ja by som sa chcel poďakovať pani Garcii Perez za návrh tejto správy týkajúce sa absolutária k prvému bodu, pokiaľ ide o e, gender rozpočet, tak to je tak, niečo veľmi dôležité, ale to neznamená, že by sme mali mať oddelené rozpočty, ktoré by súviseli s rodovým aspektom, čiže pre mužov a pre ženy. Ako bolo povedané a uvedené v správe, toto si skôr vyžaduje lepšie plánovanie e, vo verejnom sektore a táto genderová dimenzia sa berie do úvahy, predovšetkým pokiaľ ide o výdavky a príjmy do rozpočtu. Komisia berie na vedomie e, dôležitosť e, takéhoto vyváženého, rodovo vyváženého rozpočtovacieho procesu a na to nadvezuje aj proces, ktorý sa vykonáva vo viacerých oblastiach, predovšetkým v rozpočtovom obežníku v rámci prípravy výročného rozpočtu sa berú do úvahy aj momenty integrácie tohto rodového aspektu. Berieme veľmi vážne túto rodovú rodový aspekt, pre všetkým, keď hovoríme o audite, ja som auditor, a moji kolegovia, keď si pozrú nejaký projekt a kontrolujú samozrejme aj e, pri rovnosť príležitostí, či tento princíp sa uplatňuje, alebo nie, keď sa sústredia na projekty, ale samozrejme dalo by sa v tejto oblasti robiť ešte ďaleko viac. A pokiaľ ide o správu Dvora auditorov, kde sa hovorí o školení, A vítame poznámky, ktoré tu boli uvedené. A snažíme sa mm, postupovať tak, aby sme lepšie analyzovali potreby pracovného trhu a aby sme lepšie selektovali príjimateľov a monitorovali programy. Samozrejme, momentálne sa nachádzame v oblasti zdieľaného manažmentu a hlavná zodpovednosť pre výberové kritéria patrí alebo prináleží členským štátom. Samozrejme, snažíme sa ich usmerňovať a dávame im eh, určitý feedback v týchto dozorných orgánoch, aby príjmali lepšie alebo brali do úvahy lepšie výberové kritéria. To je z mojej strany všetko. Sí. Muy, muy brevemente, simplemente para... Eh... Veľmi stručne, pani predsednička, ja by som chcela v stručnosti komisii povedať, že náš výbor vie veľmi dobre, že rodové aspekty sú veľmi dôležité a nejde tu o viac výdavkov, ide tu o spravodlivé rozdelenie prostriedkov medzi ženami a mužami. To je úplne jasné. A záverom by som ešte chcela povedať, že ja nie som spravodajkyňou v otázkach rozpočtu a preto by som sa chcela poďakovať sekretáriatu výboru aj komisii, ktorá mi pomohla e, pri vypracovaní mojej správy. Ďakujem pekne, pani Garcia Pérez. Lehota pre pozňujúce návrhy je 8. december. Hlasovanie na výbore sa uskutočí 26. 27. januára. a potom na príslušnom výbore sa bude hlasovať e, v marci. Ďakujem pekne. Dostávame sa k ďalšiemu bodu, to je bod 9. Chcela by som privítať medzi nami pani Fionu Hall. Srdečne vás vítam na našom výbore. Poskyte nám informácie o uplatňovaní rodového hľadiska vo volebných pozorovateľských činnostiach Európskeho parlamentu. Pani Hall je členkou volebnej koordinačnej skupiny Európskeho parlamentu a pripravuje správu o samotnej činnosti a vyvodila z toho aj určité E, závery a sme veľmi radi, že nám poskytne informácie a nech sa páči, pani Hol, máte slovo. Ďakujem pekne za to, že, sme, že ste ma pozvali dnes popoludne, aby som prezentovala túto správu. Je to správa o rodovom hľadisku vo volebnej práci. Rada by som sa zamerala na dva aspekty. Najskôr je tu otázka rodového hľadiska z tej európskej stránky a teda ľudia, ktoré pracujú vo volebných pozorovateľských činnostiach v Európe a potom eh, v jednotlivých eh, krajinách. Začnem tou dobrou správou. Pokiaľ ide o prácu na tej európskej úrovni, Máme dobré štatistické údaje o zaangažovaní žien vo volebných pozorovateľských činnostiach v roku 2004 až 2009. 30 poslancov boli ženy a keď sa pozrieme na zaangažovanosť žien v práci e, pozor- v volebnej pozorovateľskej oblasti, tak e, to je veľmi v súlade s týmto percentom. Mm, Nejde o jednoduchých členov alebo vedúcich delegácií, alebo či e, to boli vedúci pozorovatelia alebo menovaní e, výborom zodpovedný za celú misiu od začiatku až do konca. Určite ženy sú súčasťou tejto práce na všetkých úrovniach. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí pracujú pre volebné pozorovateľské misie, dlhodobé či krátkodobé e, pozorovateľské činnosti, v mnohých prípadoch e, v týchto misiách, a videla som to na vlastné oči, asi polovica účastníkov sú v podstate ženy. To je podľa mňa pozitívna správa, pokiaľ ide o, o tú európsky, ten európsky rozmer, ale keď sa pozrieme na úlohu žien krajinách, kde sa uskutočňujú tieto pozorovateľské misie, tak e, ten výsledok nie je taký dobrý. E, je systematická analýza zaangažovanosti žien, e, ktorá sa robí v posledných rokoch, a to na dvoch úrovniach. Keď pozorovatelia idú do volebných miestností v čase volieb a majú pozorovať e, celý tento proces, či sú zapečatené jednotlivé úrny, či e, je zoznam overený a e, v týchto bodoch, ktoré majú pozorovatelia, tak tam sú aj otázky, ktoré sa týkajú úlohy žien v týchto volebných miestnostiach a napríklad koľko volebných miestností má personál, ktorými sú ženy a podobne. Čiže veľmi systematicky um, Mm, máme stovky takýchto pozorovaní v jednotlivých krajinách a tento obraz e, je taký veľmi komplexný. Pozorovacie misie e, sa zameriavajú aj na celkový kontext volieb, politickú situáciu v danej krajine. Tiež sa pozeráme na správy na konci celého procesu a venuje sa systematicky pozornosť úlohe žien v parlamentoch a vládach daných krajín. No a tu posolstvo je také zmiešané, výsledok je zmiešaný. Pokiaľ ide o volebné miestnosti, tak videla som veľké zlepšenie, dokonca aj v krajinách, kde ešte stále existujú obavy ohľadom zaangažovanosti žien všeobecne. Veľmi často eh, je tu mierne taký pozitívny výsledok, eh, pokiaľ ide o účasť žien ako zamestnankyň. Ale keď sa pozrieme na zaangažovanosť žien v politickom procese eh, ako celku, tak situácia je veľmi rôznorodá. A existuje taký všeobecný úzus, že ženy majú byť predstavovať tretinu členov parlamentu, aby e, získali e, ten kritický objem potrebný preto, aby ich hlas bol v parlamente vypočutý. A výsledky pozorovaní ukazujú, že toto ani zďaleka nie je pravda. Ale musíme byť opatrní, pretože um, ani v Európe nie sme dokonali v tomto ohľade, keď sa pozrieme na európske parlamenty. Máme veľmi dobré príklady účasti žien Švédsko 46, Holandsko 46 a Fínsko 40 ale máme aj niektoré veľmi zlé príklady, aspoň e, v Spojenom kráľovstve. Účasť žien je len 22 na Myslím si, že je to ťažké, keď máme vyvodiť e, z tohto závery a kategoricky povedať e, toto alebo tamto by sa malo urobiť, pretože v podstate túto tému sme v Európe ešte nevyriešili. Ja by som navrhovala, pokiaľ ide o naše pozorovacie misie, tak musíme naďalej klať otázky, nie len v tom uh, zmysle e, všeobecnom, ale aj v zmysle diskusí s členmi parlamentu. Veľmi často sa sledávame s našimi politickými partnermi a je veľmi dôležité, aby sme tieto témy naďalej preberali, pretože niekedy sa deje to, že v niektorých aspektoch e, volieb existuje problém, ktorý sa vynorí na poslednú chvíľu a potom všetká pozornosť sa venuje tomuto problému. A niektoré témy, ako napríklad úloha žien, sa zdá menej relevantná. Sú to také otázky, ktorými sa vyhýbame skutočne politicky dôležitým témam. Podľa mňa ale je dôležité, aby sme tieto otázky nadalej kládli, pretože iba keď to urobíme, tak eh, politický dialog pretrvá a môžeme dúfať, že zaangažovanosť žien bude nadalej na programe eh, v krajinách, eh, kde pozorovacie misie prebiehajú a kde je potrebné zabezpečiť, aby sa táto úloha uznala. Toto je téma, ktorá sa týka nielen nás, ale všetkým pokiaľ ide o celý politický proces. Ďakujem. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé informácie. Toto je skutočne veľmi zásadné. Predsa tu ide o otázky demokracie a myslím si, že toto rozdelenie na európsku perspektívu európsku stranu a vlastne ten náhľad odtiaľto na iné štáty, to je veľmi pozoruhodné. A myslím si, že dôležité je si uvedomiť, že problémy, nedostatky existujú aj na tej našej strane. A preto musíme spraviť všetko preto, aby sme zlepšili situáciu. Takto sa nám podarí ovplyvniť situáciu v e, iných štátoch. V mojich podkladoch tu mám zhrnutie. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé. A ja by som navrhla, aby sme to dali dispozícii všetkým našim členom, alebo toto je skutočne veľmi dôležitá otázka pre náš výbor. Dôležité, aby sme sa mohli e, zúčastňovať, a respektíve sme boli informovaní o tom, ako vyzerá situácia a dôležité sa zamýšľať aj nad opatreniami. Takže srdečná vďaka za vašu prezentáciu dnes, ako aj za tie podklady, ktoré ste nám poskytli a s ktorými môžeme pracovať eh, na našom výbore. Ďakujem pekne, pani Hall. Mrs. Moran, Pani podpredsednička Masla, nech sa páči. Len eh, veľmi stručná poznámka, pretože poukazujete na veľmi závažný problém a myslím si, že náš výbor chce byť veľmi odhodlaný k tejto téme. Ide o úlohu žien v politických stranách a miesto žien v politických stranách a súhlasím s tým, čo povedala pani predsedníčka o fungovaní demokracie, o mieste žien v tomto procese. Toto miesto žien v demokracii je spojené s miestom žien v politických stranách a tu musíme byť musíme na tejto téme naozaj dôrazne trvať. Uh, <laughs> uh, Áno, tu máte pravdu a to je jedna z otázok, uh, ktoré sa nás pýtajú, keď sa stretneme s politickými stranami. Aké, ak teda vôbec sú opatrenia, chceme vedieť, aké opatrenia robia tieto politické strany a ktoré sú zohľadnené aj pri kandidátkach určitých kandidátov. Súvisí to s počtom kandidátov, aby sme potom boli presne zastúpení v parlamente. Čiže viete si predstaviť, že množstvo opatrenie, opatrenia, ktoré sa uplatňujú, sú rôzne. V niektorých krajinách máte napríklad sú tam určité e, vyčlenené počty miest pre ženy, zasa v iných krajinách je to možno tak, že je tam menšie povzbudzovanie požadovania určitého finančného, určitej finančnej podpory. Čiže sú tu krajiny, kde je ťažšie získať takéto finančné prostriedky ako v iných krajinách a to sa rôzni ale ako som už povedala, postupuje sa v jednotlivých členských štátoch rôzne. Keď už hovoríme s politickými stranami v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o to, či robia nejaké pozitívne opatrenia v tomto smere, aby zvýšili participáciu žien. A to súvisí aj s témou, ktorá je možno ťažšie kvantifikovateľná a ak sú určité opatrenia, ktoré už fungujú, ktoré vyžadujú určité percento žien, ešte stále je tu nejaký spôsob, ktorým sa ženy marginalizujú tým, že sa nedajú na samý vrch takejto kandidátky, alebo tým, že sa im nedostáva takého miesta prominentného, v ktorom by sa trochu zvýznamnili v týme kandidátov. Vám tak, Mrs. Hall. Ďakujem pekne, pani Hall. Takže sme si prešli náš program, ktorý sme mali na toto popoludne. Zajtra o 9.00 pokračujeme ďalej v našej schôdzi. Budeme mať viacero bodov, o ktorých budeme mať hlasovanie. Spomínali sme, že sme spravili úpravy v programe. Chcem sa za dnešný deň poďakovať nášmu sekretariátu, chcem sa poďakovať aj našim tlmočníkov a tak sa všetci vidíme zajtra ráno o 9. Ďakujem pekne.